Second... Vítajte na druhej časti tejto schôdze výboru. Teraz e, budeme sa zaoberať prvým návrhom stanoviska k iniciatívnej správe ITRE, pokiaľ ide o uvoľnenie potenciálu výskumu a inovácie, e, pokiaľ ide o modrú ekonomiku na tvorbu pracovných miest a rastu. Na úvod dám slovo spravodajkyni Lauri Agej, e, nech sa páči. Grazie, presidente, kole... E, ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. To, e, čo som si dobre uvedomovala pri formulovaní tohto stanoviska, bola dôležitosť počiarknúť skutočnosť, že modrý rast nikdy nemôže odhľadnúť od zachovávania prírodných zdrojov morí. Toto bolo tá vec, ktorú som, na ktorú som sa sústredila a nikdy som mu nechcela stratiť zo zretela. Predovšetkým je nevyhnutné, aby boli opätovne reintegrované prírodné zdroje, aj tie, ktoré boli stratené. A predovšetkým akákoľvek e, aktivita bude realizovaná, tak tá musí byť realizovaná e, v optike udržateľnosti. A tá udržateľnosť zároveň musí byť e, overená a istá. Domnievam sa, že moria a oceány sú vystavované tlaku, ktorý je viac ako evidentný a by inherentný, tak by som povedala. Toto samozrejme všetko prináša značné problémy pre moria. Vezmeme si e, znečistenie, klimatické zmeny, zmeny životného prostredia a je teda nevyhnutné a principiálne nikdy nestratiť zo zretela tie environmentálne aspekty a dôležitosť zlepšovať e, prostredie morské. Tá modrá ekonomika musí byť samozrejme udržateľná a na druhej strane nemôže obmedzovať e, potencialitu tvorby pracovných miest. Je dôležité a snažila som sa to zároveň aj počiarknúť, prehlbiť a to vždy z pohľadu situácie životného prostredia, situáciu tých život, e, oceánov a takisto zlepšovať podmienky, ktoré napomáhajú vytváraniu nových technologických postupov, takisto koordinovať výskum a tvoriť pracovné miesta, ktoré budú udržateľné a pomôcť naplniť v plnom rozsahu tie ciele, ktoré by sa mali zhrňať v stratégii Európa 2020. Ja naozaj chcem, aby modrá ekonomika sa stala zdrojom zamestnanosti, a na to bude nevyhnutné zabezpečiť inováciu, predovšetkým v tých odvetviach, ako napríklad e, stavebníctvo, alebo teda výstava lodí, takisto rybolov. Samozrejme, nemôžeme nikdy strácať zo zretela, že je nevyhnutné vždy chrániť biotopy a prostredie životné, v ktorom fungujeme. Ja som sa snažila vždy túto vec e, zhodnotiť a takisto klásť dôraz v rámci tej témy, ktorú rozoberáme aj na e, horskú a pobrežnú turistiku, respektíve cestovný ruch, pretože tá bude prispievať k hospodárskému rastu a takisto bude znižovať počet e, pracovných miest, ktoré sú rizikové. Samozrejme, treba všetky tieto veci robiť pri plnom zohľadňovaní životného prostredia a zachovávanie prírodných zdrojov. To všetko môže sa diať aj v kontexte zvýšenia aktivít cestovného ruchu. ale nie je vhodné hovoriť o cestovnom ruchu, ak to nebude cestovný ruch, ktorý je zrelý, ktorý si je vedomý svojej hodnoty, ktorý kladie dôraz aj na kultúrny rozmer a predovšetkým, ktorý je moderný takým spôsobom, že aj tie pracovné miesta, ktoré tam budú vznikať, budú udržateľné a pozitívne. V konečnom dôsledku som sa snažila venovať aj téme dôležitosti sociálneho dialogu. Domnievam sa, že všetky strany, ktoré sú zapojené do modrej ekonomiky, musia byť zastúpené v kontinuálnom dialogu, ktorý je zároveň konštruktívnym dialogom je mimoriadne dôležité zapojiť občianskú spoločnosť. Je nevyhnutné zabezpečiť e, aktívnu participáciu všetkých aktérov, ktorí sú skutočne integrálnou súčasťou tohto systému a to môže viesť k vypracovaniu politík a riešení, ktoré budú skutočne podstatné a dôležité a ktoré dajú predovšetkým lokálny rozmer takémuto rozvoju. A uzavriem to tým konštatovaním, že na to, aby sme maximalizovali e, takýto rast e, udržateľný a takisto tvorbu pracovných miest, ako aj tvorbu kvalitných pracovných miest, je mimoriadne dôležité a nevyhnutné zabezpečiť výmenu osvedčených postupov a nápadov. Samozrejme, je nevyhnutné na jednej strane zabezpečiť dialog medzi podnikmi a na druhej strane medzi výskumom. Takým spôsobom by dokázali skutočne poskytovať dôležité riešenia, riešenia, ktoré budú udržateľné a kvalitné. Ďakujem. Thank you. I'll give the floor to the shadow... E, ďakujem pekne. Teraz dám slovo pani Gentile, tieňovej spravodajky, nech sa páči. Grazie, prezidente. E, e, ďakujem pekne, pani predsednička. Počúvala som s veľkým záujmom ten úvod kolegyni Adjej. Adjej. A ja samozrejme sa s tým stotožňujem, hlavne z pohľadu kultúrneho. Morská ekonomika e, predstavuje a bude predstavovať v blízkej budúcnosti mimoriadnú príležitosť rastu, rozvoja a nových dobrých pracovných miest. Avšak bez toho, aby sme nejakým spôsobom e, zhačili alebo znemožnili tú kultúrnu, ten kultúrny rozmer a prístup kultúrny myšlienka udržateľnosti, pokiaľ ide o životné prostredie, sa mi zdá byť dôležitý prístup, ktorým sa dá len stotožniť. Takisto sa mi zdá vhodné počiarknúť myšlienku, že bude nevyhnutné podporovať dôležité styky a kontakty medzi výskumom a medzi podnikateľskou sférou v rámci vízie alebo teda predstavy, ktorá sa nemôže odhľadnúť vlastne ani od eh, histórie tých eh, populácií pobrežných i bude nevyhnutné vytvárať a tvoriť nové prístupy pre cestovný ruch, pričom bude prepojená tá morská alebo primorská oblasť s tým vnútrozemím. Takisto je treba vytvoriť nové osnovy alebo nové postupy vzdelávania pre tieto pracovné miesta, ktoré budú musieť samozrejme sa objektívne obohatiť o nové obsahy a o nové kompetencie. Domnievam sa, že tento výber, e, výbor bude sa musieť snažiť dosiahnuť aj ďalší, ďalší cieľ, ktorý bude podstatný z pohľadu našich politík. E, morská e, politika ako príležitosť na sociálnu inklúziu, ako podpora všeobecnej tvorby pracovných miest alebo všeobecných pracovných príležitostí, takisto príležitosť ponúknuť tým zraniteľnejším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 Myslím, že je tu niekto je z komisie, pán Fries z DG Mare. Nech sa páči, máte slovo. E, prepačte, pán e, Fries nemohol prísť, takže ja som Marko Vajter z DG Innovation. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel poďakovať spravodajcovi aj teňovým spravodajcom za veľmi zaujímavé myšlienky, aj za všetkú prácu, ktorú do toho vložili. A ja som si osobitne poznamenal váš záujem o zručnosti ľudí, o zručnosti na vysokej úrovni, aj o životnom prostredí, aj o množstve pracovných miest, ktoré sa majú vytvoriť. Ďakujem za to. Ďakujem. Týmto dávam slovo na pani Agi, ja, to je spravodajkyňou, na záverečné slovo. Ďakujem veľmi pekne. Opätovne vám Ďakujem, ďakujem za všetky príspevky, za slova, ktoré tu zazneli. Veľmi si cením názory kolegov, aby som potom mohla na tom ďalej podrobne pracovať, aby som tam mohla zapracovať e, e, odvolávky. Nezabúdajme na to, že keď hovoríme o modrej ekonomike a cestovnom ruchu, pochádzame z 28 krajín, mnohé z nich sú do toho, mnohých z nich sa to priamo týka, ale v mnohých je zase situácia iná. Ak dáme dohromady túto rozmanitosť tak e, viem, že sa tým bude musieť zaoberať. Ďakujem veľmi pekne pani Gentile, my pochádzame z tej istej krajiny. Ja sa nesmierne cením jej príspevok. Samozrejme vezmeme do úvahy všetky všetky námety, ktoré tu odzneli pani Tornes, e, to bolo veľmi dôležité, pretože na základe vývoja nových energetických možností môžeme e, získať prínos. Takže skutočne tie príležitosti tam sú, príležitosti na to, aby sme vybudovali synergiu, aby sme, aby sme pripravili stanovisko, ktoré bude skutočne pozitívne. Myslím, že si to ešte vyžiada ďalšiu diskusiu a chceme, aby naša práca bola naozaj príspevkom. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. deadline for a... Ďakujem pekne. Termín na pozmúce na 22. apríla na 12. na obed a prijatie v e, parlamente potom bude 28. mája. Ďalej prejdeme k bodu číslo 11 e, nášho programu a toto je prvá výmena názorov k návrhu správy pani AGA k legislatívnemu návrhu pre rozhodnutie rady o zamestnaneckých usmerneniach alebo zamestnaniach pre zamestnanosť. Dám slovo opäť pani Age. Nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Opäť. V prvom rade by som chcela poďakovať všetkým novým spravodajcom, ktorí prispeli svojou prácou pri svojej práci, pri konzultáciách so správodajcami, môjim hlavným zacielením bolo, bola spoločná vízia, čo najväčšia homogenita, vízia toho, ako by mali vyzerať usmernenia Rady pre politiky zamestnanosti členských štátov. Prečo? Pretože hm, musíme sa trošku vrátiť dozadu, do roku 2010, k predchádzajúcemu dokumentu. Ja som sa na neho pozrela, ako, je, ako bol naštrukturovaný a uvedomila som si, že jeho dosah bol minimálny. A vychádzala som aj z ďalšej veci a síce, že v roku 2010 boli nastavené presné ciele, zatiaľ čo teraz tie ciele chýbajú, nie sú tam vyjadrené. A to je podľa mňa, to je podľa mňa bod, o ktorom treba ešte ďalej uvažovať. Niekto mi povedal, že už stratégia do roku 2020 e, musí byť, e, musí byť revidovaná, ale nezabúdajme, že ide o, ide o um, O rea- ide aj o reakciu občanov. Občania nám povedali, ako by mali vyzerať ciele tejto stratégie. Pozrieť sa na to, respektíve pozrieť sa na to a uvedomiť si, že mnohé z tých cieľov neboli ani dosiahnuté. Uh, A to by nás malo viesť k tomu, aby sme urobili viac a urobili, toho, urobili to lepšie. Ja som sa snažila zanalizovať si podrobnejšie situáciu so zamestnanosťou a s nezamestnanosťou. Ehm, dovolte mi to takto vyjadriť. V Európe chcela som sa pozrieť na to, aké sú úrovne nezamestnanosti v jednotlivých štátoch. Chcela som sa prizrieť aj na stav s chudobou. Áno, v mnohých krajinách existuje riziko e, chudoby. V niektorých e, krajinách sú ľudia, povedzme, viac chránení. V niektorých krajinách e, existuje absolútna chudoba, čiže snažili sme sa naozaj zavádzať i túto dimenziu. Nielen v Mm, snažili sme sa to nastaviť ako, ako novú víziu, ako nový smer. Mm, od, odvolávame sa tam aj na fiskalitu, na zdaňovanie. Ja súhlasím s tým, aby, aby sa bremeno presunulo na iné formy. E, spolu s tieňovými sme diskutovali aj o tom, či by nebolo vhodné indikovať, e, ktoré by boli e, tie menej škodlivé formy zdaňovania. To neznamená ale ponúkať obmedzujúcu víziu, ale Znamená to, že by sme indikovali, ponúkli možnosť štátom, kde by mohli vyberať eh, dane, ktoré by boli lepšie formy výberu daní, než eh, dane, ktoré sa vyberajú z práce. Ďalej problematika mikropodnikov, zelených pracovných miest. Nuž, toto všetko e, sme analyzovali, ale v predchádzajúcich usmerneniach ehm, si tieto otázky, sa tieto otázky uvádzali, uvádzali sa tam isté sektory, isté sociálne kategórie. Tu mm, tu je to skôr v takej forme, ako by sme nemali k dispozícii isté výsledky. Ako by sme si niekedy aj, aby sme niek- ako by sme niekedy stratili nádej, že to bude lepšie. Myslíme si, že treba, treba sa venovať formám sociálnej ochrany. Áno, to je v kompetencii členských štátov, to určite uznávame, ale malo by, malo by bolo, mali by sme jasne povedať, že zastupujeme občanov Európy a že treba vytvárať opatrenia sociálnej ochrany, vďaka ktorým môžu byť občania chránení ešte je veľmi dôležité pripomenúť jednu vec. Všimli sme si, že v preklade pozmeňujúcich návrhov do iných jazykov e, nie je presne vyjadrená myšlienka, ktorú sme chceli nadniesť. Sekretariat už prislúbil nápravu, čiže poprosím vás, aby ste vzali do úvahy korekcie, ku ktorým pristúpi sekretariát a aby sme sa tým ubezpečili, že skutočne všetky tie verzie a hlavne tie finálne verzie budú e, v poriadku. Je tam veľa bodov, pre mňa je však e, zásadné to, aby výbor, možno viac ako iné výbory, mal víziu, ktorá by rešpektovala e, situáciu našich občanov. Potrebujeme, bez ohľadu na to, kto pripraví dokument, je dôležité, aby výbor mohol ponúknuť indikáciu, ktorá bude využitá, ktorá neskončí v šuflíku a ja skutočne dúfam, že rada to tentokrát vezme do úvahy, tentokrát vezme do úvahy našu víziu, pretože ten tomu prvému dokumentu chýba skutočne vízia. Vízia, pravdepodobne všetci pochádzame z podobných oblastí a všetci, všetci máme samozrejme e, v prvom rade e, na sve, zaujíma nás občan. Ďakujem veľmi pekne. Pán Bach, nech sa páči za EPP. Thank you. Ďakujem pekne. Poprvé, predovšetkým by som chcel poďakovať eh, za prácu pani spravodajkyni a tiež za um, kontaktné eh, údaje, ktoré tam sú. Aj za kontakty, teda, ktoré sme mali s tenými spravodajcami. Myslím si, že s týmto návrhom sme celkom spokojní. Tento návrh sa týka všetkých dôležitých otázok, ako je mobilita, uznávanie, vzdelávania, minimálna mzda, dôležitú úlohu sociálnych partnerov, um, a podobne boj, boj s chudobou a tak ďalej. Takže ja takisto vítam aj ten rozhodnenie, pretože mne takisto zapozdáva aj otázka daňového zaťaženia. Myslím si, že otázka e, tiež e, treba položiť, že kam treba presmerovať e, daňovú záťaž. Sú tu viaceré napríklad smerom ku, ku konzumu alebo ku zaťaže životného prostredia alebo podobne, ku zaťaži viac kapitála. Sú tu nejaké možnosti v rámci pri všetkému, všetkom tom optimizme by sme alebo aby sme trošku dodali aj toho optimizmu v tom, tej, tej vysokej nezamestnanosti. Už sme tu hovorili pred pár mesiacmi aj o tom, aká vysoká je nezamestnanosť mladých. Je to veľmi dôležitá téma, ale my E, tiež nemôžeme sa e, ponechať e, stranou aj problém dlhodobej nezamestnanosti. Teraz odboranie byrokracie to tiež musí byť. Ďalšia mobilita, podpora mobility, to je tiež dôležité. Takisto tu máme dobrý príklad aj napríklad siete EURES, Ďalej prechod k mm, pracovnému trhu. Myslím si, že tu, sú člen, tu sú člen, od členských štátov sa požaduje, aby zlepšili svoj vzdelávací systém, tak aby im bol viac prispôsobený požiadavkám pracovného trhu v oblasti napríklad e, zelenej ekonomiky alebo v zdravotníctve, nových technológiách, digitalizácii a podobne. A keď vítam tieto nové priority komisie, myslím si tiež, že cíl, ciele, na ktoré poukázala v stratégie 2020, tie nesmú tiež zostať nepovšimnuté a aj keď sme síce ešte tých, od týchto cieľov dosť vzdialení, najmä z hľadiska e, boja proti e, chudobe, tak e, nesmieme vlastne túto stratégiu strácať zo zreteľa. Potom sú tu tie tri piliere, investície, štruktúrálne reformy a zodpovednosť za do, rozpočtovú politiku. To sú tie tri hlavné piliere. Naďalej treba na tomto e, spracovať v rámci cieľov 2020. Ďalej si myslím, že je veľmi dôležité Myslím si, že tu sú, sme konštruktívne spolupracovali, e, tak aby sme čo najskôr dosiahli rýchle kompromisy, pretože rýchlosť je tu dosť dôležitá. A je dôležité práve, aby čo najskôr teda e, sa e, parlament konal a myslím to, že rada to, pretože potom rada to vonkoncom nebude ani brať do úvahy, keď e, nebude, sú, nie sú veci dostatočne načasované. Takže ja si tiež e, súhlasím s spravodajkyňou, že nemáme si tu na urobiť nejaký list Ježiškovi, ale máme tu na, viesť konkrétne návrhy. Ďakujem pekne. Teraz pani Maria Rodriguez e, z, z SAD. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. všetkým by som chcela pozitívne sa vyjadriť k práci našej spravodajkyne, k viacerým otázkam, kde musíme tie usmernenia zabezpečiť takým spôsobom, aké, aby riešili súčasné problémy, s ktorými sme konfrontovaní. A toto je pro, prípad riešenia dlhodobej nezamestnanosti a preto my naozaj podporujeme toto úsilie aj pri vzdelávaní e, podporiť e, ľudí v nových zamestnaniach a tiež um, oceňujeme aj um, tú obavu z hľadiska rastúcej chudoby a potreby zabezpečiť minimálne príjem, príjmy. Takže my to podporujeme. A okrem toho naša skupina pripraví určité návrhy na zlepšenie konkrétne nasledovné. Predovšetkým musíme mať jasné prepojenie medzi um, usmerneniami v zamestnanosti a stratégiou Európa 2020. Toto už e, spomenul aj spravodajca, aj hovorca IPP, e takže vieme, uh, e, guideliny tu sú a ako nástroj na zlepšenie implementácie stratégie 2020. A táto stratégia sa má aktualizovať, takže tie guideliny sú vlastne prvým krokom. A kvôli tomuto sme za to, aby sa v tomto v týchto dokumentoch jasne uvádzali ciele 2020 čiže ciele zamestnanosti, ciele zníženia chudoby a ciele zvýšenia vzdelávania alebo oblasti vzdelávania. Okrem toho my by sme chceli navrhnúť, aby konkrétne ciele pre, aby boli doplnené konkrétne ciele, ktoré sa týkajú zamestnanosti mladých vzhľadom k tomu, aký dôležitý je tento problém v Európe v súčasnosti. Potom ďalší, e, ďalšia vec, ktorú sme mali na mysli, bolo zlepšiť e, E, riziko toho, že sa budú znižovať sociálne normy. Takže riziko tu je a to nie, sa nedá akceptovať. Preto chceme navrhnúť e, niektoré e, návrhy. A pretože nechceme podkopať naše sociálne um, štandardy. A tretia vec sa týka penzie, dôchodky. Čiže najlepší systém je teda zabezpečiť eh, úrokovú sadzbu, aby sa udržali penzíne systémy. A tiež eh, to prepojenie eh, pracov, dĺžky pracovného života a penzie. Myslím si, že je treba urobiť určité zlepšenia, pretože na čom nám záviac záleží, je skutočne na na tom, koľko, ako dlho trvali sociálne príspevky alebo príspevky sociálneho zabezpečenia počas pracovného života. Toto sú veci, ktoré môžeme akceptovať eh, v penzijných systémoch, ale to sa tiež eh, týka tej kritickej otázky toho, ako môžeme zabezpečiť, že naše penzijné systémy budú trvale udržateľné aj z dlhodobého hľadiska. Takže tie usmernenia musia toto jasne vyjadriť. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz pán Klas e, Torebský z ECR. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som tiež chcel poďakovať spravodajkyni za to, že sme mohli sa venovať e, rôznym, e, týmto rôznym názorom a tiež my, keďže my tu pochádzame z rôznych krajín na um, ale napriek tomu vnímame tú, tú realitu v Európe rovnakým spôsobom, aj keď pochádzame z iného prostredia alebo z iných krajín. A ja predovšetkým si myslím, že ten tlak, ktorý, ktorý sprevádza túto našu éru či epochu, a že sa tu dívame na hospodárstvo čisto vo fiskálnej a menovej, z pohľadu fiskálneho menového a nie spoločenského, že myslím si, že to v podstate je výsledok koncenzu medzi nami a tými, ktorí prijímajú rozhodnutia aj na úrovni členských štátov. Mne sa celkom pozdáva to, čo tu spomínala spravodajkynia čo zdôraznila a verím, že nájdeme spoločné body. Otázka rozvíjania podnikavosti malých a stredných podnikov. Ale aj to, o čom hovorí spravodajkynia, že v mnohých krajinách je to daňové zaťaženie práce príliš vysokou bariérou. pre rozvoj spoločného e, no, pracovného trhu a tiež e, sú tam určité návrhy z hľadiska toho, kde by bolo možné hľadať nejaké riešenia. Sa mi zdá, že to sú celkom dobré návrhy. Myslím si, že týka sa to aj toho dokumentu, tohto dokumentu, ako aj iných dokumentov, ktoré spomínala pani spravodajkyňa vo svojom vystúpení. A Mali by sme aj tiež brať do úvahy, že to, že chceme dosiahnuť e, zrov, vyrovnanie hospodárskej akej situácie v jednotlivých ekonomikách, pretože jednotlivé členské štáty sú na úplne iných rôznych úrovniach e, ekonomík, aj keď sú prepojené. Ale keď hovoríme o koordinácii, tak to by mala byť taká koordinácia, ktorá nepovedie e, ešte viac, nepovedie k viac k tomu, že bude ešte väčšia nerovnováha. No, jedna vec je, v jednej krajine sú, je iná situácia na pracovnom trhu, iná je pracovná životná úroveň. A toto social dumping, ten sociálny dumping, to je téma, ktorú tu často počúvame. A keď sa niekde povie, že v niektorej krajine je sociálny dumping, v skutočnosti tá, to nie je také strašné, alebo nezodpovedá to tak realite. Takže Takže toto, verím, že dosiahneme kompromis v tých dôležitých otázkach. Ďakujem pekne. Thank you, Madam Weber from ALDE Group. Thank you very much, Chair. First of... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Renate Weber, ja som, by som chcela poďakovať spravodajkyni za jej názory, ako vyriešiť túto dôležitú otázku a jej otvorenosť a zaviazanosť pracovať s ostatnými tievemi spravodajcami a napokon je tu správa, ktorá odráža celé, názory celého parlamentu. My tu máme konzultačnú úlohu v tomto aspekte a na báze predchádzajúcich skúseností dovolte, aby som povedala, že ja nie som až taká optimistická z hľadiska toho, ako dokážeme my ovplyvniť v tejto fáze rozhodnutia rady. Napriek tomu si myslím, že je dôležité, aby sme aspoň cez túto správu a cez tie usmernenia pre zamestnanosť vyslali posolstvo o tom, aký je názor tohto parlamentu a niečo, čo sa bude musieť dať do úvahy aj neskôr. Samozrejme, že je tu jasné prepojenie medzi, e, zamestna, medzi usmerneniami a stratégiou 2020 a preto by sme sa chceli sústrediť aj na revíziu tejto stratégie. Súhlasíme s mnohými z prístupov spravodajcov a podporujeme ich spravodajcov. A napríklad pokiaľ ide o podporu malých a stredných podnikov a mikropodnikov, podporujeme myšlienku rodinných podnikov, Myslíme si, že je dôležité riešiť otázku tých, ktorí boli dlho nezamestnaní, dlhodobo nezamestnaní a zároveň chceme zdôrazniť viaceré aspekty, ktoré považujeme za dôležité. Je jasné zo správy, ktorú vydala komisia, a my trváme na tom, aby komisia často pripravovala takéto správy, aby nám poskytla tu skutočný obraz toho, že aká je potreba hospodárstva na pracovnom trhu a pracovného trhu. Takže je jasné, že e, trendom je e, job vysoko kvalifikovaný a my musíme investovať do vzdelávania ľudí, tak aby sme takéto, aby títo, tieto zručnosti mali. Ale na druhej strane sú tu aj joby s nízkou požiadavkami na zručnosti, tie tiež ešte stále v Európe existujú. Myslím si, že spoločný trh v Európe je potrebný, pretože je tu naozaj realita vnútor, vnútroeurópskej mobility Myslím si, že hranice už dnes nie sú také, ako boli v minulosti a mali by sme sa skúsiť pozrieť na to, čo potrebuje európske hospodárstvo a pripraviť ľudí na to, aby sa aby vzali zamestnanie alebo pridali zamestnanie alebo si hľadali zamestnanie aj v inej krajine než tej vlastnej svojej. mali by sme do, e, navrhnúť krajinám, členským štátom, aby hľadali, aby podporovali vyhľadávanie v susedných krajinách. Jednoducho musíme reagovať na to, čo naozaj potrebuje trh a, ekonomi- hospodárstvo. A pokiaľ ide o sociálnu pomoc. Určite nie, je treba vziať do úvahy určité zraniteľné skupiny a je treba venovať osobitnú pozornosť eh, deťom, ktoré sú ohrozené chudobou, deti, ktoré pochádzajú z rodín, ktorých eh, rodičia sú dlhodobo nezamestnaní, lebo keď my nebudeme správne investovať do týchto detí, tak budú pokračovať v tej rodinnej tradícii nezamestnanosti, a potom tu budeme mať veľký problém. Ale som si istý, že dosiahneme dohodu v tejto správe. Vidím, že, sa už nikto, že tu nik nie je z strany zelených, takže môžeme ísť ďalej teraz k pani Lambert, ktorá je tu za zelených. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že to, čo povedala spravodajkyňa, to ide určite správnym smerom a oceňujeme to, čo povedala. Ako viacerí rečníci už povedali, nemám spolurozhodovanie k týmto usmerneniam. My máme len konzultatívnu úlohu a opäť sme boli požiadaní, aby sme to robili rýchlo. A to je niečo, vždycky od nás všetko chcú vždy rýchlo. Aj keď eh, to bolo dosť dlho v kalendári a mohli sme dúfať, že aspoň raz konečne by sme mohli aj e, mať na niečo dostatok času a konzultovať s nami mohli aj skôr. Takže myslíme si, že to môžeme podporiť. E, týka sa to viacerých ťažkostí, ktoré boli v, aj v návrhu komisie, ktoré boli trošku meké a v podstate nereagovali alebo neriešili tie najurgentnejšie problémy. My budeme určite tiež predkladať určité pozmenujúce návrhy a určite rastúca chudoba to je veľký problém. E, moja krajina má viac vytvorila viacero nových pracovných miest, ale stále máme množstvo ľudí, ktorí sú na sociálnych dávkach, lebo tie ešte aj tak musia mať ďalšie sociálne dávky, pretože mzda nie je postačujúca. Ďalej, pokiaľ ide investície, tie by mali byť zacielené na to, aby sa vytvárali pracovné miesta a z hľadiska zabezpečenia myslím si, že mali by sme podporovať e, koncepciu sociálnej ochrany a sociálneho zabezpečenia ako kľúčové nástroj pre podporu zmeny. Čiže keď, aby ľudia mali nejakú bezpečnosť, keď budú meniť prácu alebo vezmú nejakú, nejaký nižší pracovný úvezok a podobne. Tiež treba podporovať eh, tú eh, antidiskriminačnú politiku, pretože stále je množstvo ľudí, ktorí nemôžu využiť svoju kvalifikáciu, pretože stále pretrvávajú diskriminácie na pracovnom trhu. Takže toto sú naše pripomienky. Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujem veľmi pekne. Pýtam sa, či sú ešte nejaké ďalšie pripomienky. Stá sa, že nie. Myslím, že komisia za DG Employment je tu pán Jute. Áno, uh, my by sme chceli poďakovať eh, spravodajkyni a tieňovým spravodajcom za ich prácu. poznamenávame si všetko, čo tu odznelo. Predsedajúca, ďakujem. Pani Agea. Ďakujem za vaše vystúpenia. Počas počas nadchádzajúcich e, dní a stretnutí prídu pozmeňovacie návrhy, budeme na tom pracovať a teším sa na to, že to zohľadníme. Mňa teší, že ste hovorili najmä o nezamestna- dlhodobej nezamestnanosti. Nezabúdajme na to, že súčasným e, cieľom e, predsedníctva rady um, je práve tento cieľ a e, preto treba naozaj tento problém čo najskôr odstrániť. Môžeme preto využiť aj vyhlásenie alebo, alebo takéto preukázanie zámeru pri našej ďalšej práci. Počas nadchádzajúcich zasadnutí s tieňovými spravodajcami budeme ďalej analyzovať jednotlivé pozície a pripravíme dokument, ktorý bude predstavovať náš hlas a hlas všetkých inštitúcií. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. 22. apríla vyprší lehota na podávanie 16. júna bude schválené, bude dokument schválený, sa bude schválovať. Poďme ďalej, bod 12 programu ide o prvú výmenu názorov k pracovnému dokumentu, ktorý sa týka správy o implementácii k výsledkom a celkového hodnotenia Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Nech sa páči, udelujem slovo pánovi Kukanovi. Zdá sa, že nie je prítomný. No one is... A nikto tu za neho nie je. Potom poprosím tieňového spravodajcu za SAD, pani Linkevičute, nech sa páči. Ačiū, ponia pirmininke, Na, iš tikrųjų, vis tiek aš noriu padėkoti pranešėjui, nors jo šiandien nėra už parengtą tą. E, ďakujem veľmi pekne. Mūsų geras pagrindas. E, ďakujem za pracovný dokument, ktorý je dobrým podkladom pre našu ďalšiu diskusiu e, na našom výbore. Ďakujem za správu. E, rada by som sa venovala niektorým aspektom. Ja sa domnievam, že v tejto správe nemôžeme hovoriť len o posúdení takéhoto Európskeho roka, ale v súvislosti e, s niektorými administratívno-technickými kritériami budeme musieť predovšetkým diskutovať o tom, ako pokračovať v tejto politike a ako ju ďalej rozpracovať. A takisto otázka, že aké rozhodnutia v súvislosti s takouto politikou budeme musieť prijímať. Samozrejme, je treba privítať, že tento rok solidarity so staršími ľuďmi bol hodnotený dobre. Hlavne vo vzťahu k menšiemu financovaniu porovnaní s Európskym rokom 2010-2011. Je teda dôležité, aby tento Európsky rok a iniciatívy, ktoré boli realizované v rámci tohto roka, aby sa stali odrazovým mostíkom k ďalším krokom, ďalším aktivitám v konkrétnych oblastiach, hlavne pokiaľ ide o podporu niektorých aktivít a solidaritu v tejto konkrétnej oblasti. Hlavne pokiaľ ide o demografickú situáciu a vzhľadom k výhľadom do budúcnosti budeme musieť konštatovať a uznať, že stárnutie Európy je faktom. A preto sa musíme naozaj vynasnažiť, aby pokiaľ možno čo najviac e, ľudí mohlo aj vo vysokom a vyššom veku robiť činnosti, ktoré prospievajú k chodu v spoločnosti. A toto samozrejme sa musí stať súčasťou našej každodennej práce ako politikov. My teda kladieme základ do budúcnosti. Čo to z nášho pohľadu znamená? Teraz by som e, rada hovorila o aktívnej účasti starších ľudí na pracovnom trhu. To znamená, že aktívny život by mal pokračovať, mal by kontinuálne prechádzať ďalej a musíme hovoriť viac aj o tom, ako si poradiť s nezamestnanosťou v istom veku a že s, ňou, s touto otázkou sme konfrontovaní od istého veku. To si vyžaduje preškolenie mnohých ľudí a ich potrebu prispôsobiť sa novým pracovným nárokom. To znamená oveľa intenzívnejšie sa zaoberať so zamestnávateľmi. A musíme dbať o to, aby zamestnávateľia naozaj boli stimulovaní k tomu, aby investovali aj do staršej pracovnej sily, a teda do ich budúcnosti zároveň. V tejto správe sa ale uvádza, že konkrétne ciele na rok 2012 neboli dosiahnuté. E, mala by som ďalej poukázať na to, že podujatie, ktoré sa uskutočnilo v roku 2012, predovšetkým sa týkalo týchto účastníkov, ktorí sú tak či tak aktívni v tejto oblasti. To je len taká všeobecná pripomienka. Takže vo vzťahu k rozličným projektom Európskej únie by sme mali v budúcnosti e, rozšíriť ten rozsah zamýšľaných aktivít, tak aby prinášali väčšiu hodnotu. Pretože sme teraz konfrontovaní situáciou, kde sme síce zakomponovali našich partnerov do jednotlivých činností, ale napriek tomu musíme to koncipovať troška širšie. A samozrejme musíme hovoriť aj o udržateľnosti v tejto oblasti. Nehovoríme len o systéme dôchodkového zabezpečenia, hovoríme aj o zdravotnej starostlivosti. E, pán spravodajca sa o tom vyjadruje vo svojej správe, vo svojom dokumente, ale rada by som to doplnila. teraz 2004 sme konfrontovaní so situáciou, kedy pristúpili nové členské krajiny do EÚ a za posledné 10 ročie, napríklad v Litve, v mojej krajine, sme zažili jeden problém a síce, že mnohí mladí, dobre kvalifikovaní, vycestovali do iných členských krajín. To znamená, že v budúcnosti budeme e, pociťovať závažný finančný tlak na naše systémy sociálneho zabezpečenia, pretože hlavne tí mladí, ktorí sú vysoko kvalifikovaní a tí aktívni mladí ľudia opúšťajú krajinu a nie sú to tí, ktorí sú odkázaní na systémy sociálneho zabezpečenia. A títo starší ľudia potom môžu prispieť k tomu, že naše systémy sociálneho zabezpečenia E, budú ťažko udržateľné. To znamená, musíme investovať aj do systémov vzdelávania, do, do systémov zdravotnej starostlivosti, do prevencie chorôb a zároveň e, musíme sociálne služby e, sprístupniť, zabezpečiť ľahšiu prístupnosť tak aby sme potom dokázali aj v našich bežných každodenných životoch lepšie zabezpečiť fungovanie infraštruktúry pre starších ľudí. Myslím si, že budeme dobre spolupracovať e, s, so spravodajcom a budeme samozrejme postupovať naše pozmeňujúce návrhy a ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán Kukan. Poprosím vás o úvod. Boli ste spravodajcom. My sme si už vypočuli prvú tieňovú spravodajkňu, pretože sme trošku popredu v našom časom harmonograme. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very... Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážení kolegovia. Je mi nesmiernou cťou môcť e, uviesť pracovný dokument, ktorý sa týka vyhodnotenia Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami za rok 2012. Ide o e, môj prvý dosie v rámci výboru EMPL a preto je nesmierne, pre mňa nesmierne dôležitý ako vidíte, keď sa na mňa pozriete, ja som eh, aktívne, tak, takisto aktívne starnem a ja chcem byť eh, úspešným aktívne starnúcim. Preto je to veľmi dôležité aj pre budúcu prácu v tomto výbore. Podstatou správy je vyhodnotiť projekt, ktorý bol spustený v roku 2012 Považujem za veľmi dôležité však využiť túto príležitosť nielen na to, aby som sa obzrel, ale na to, aby som pokračoval aj ďalej v diskusii a aby som sa tešil e, do budúcna. Preto sa e, budem koncentrovať aj na to, ako by mali vyzerať ďalšie kroky. Dôvod je jednoduchý. My v Európe mm, žijeme dlhšie, máme menej detí, dobrý, zlatý európsky kontinent čelí bezprecedentnej demografickej zmene, ktorá ovplyvní naše systém, sociálne systémy, verejné výdavky, ekonomické modely a generačný dialog. A to už začína teraz, za, medzi rokmi 2015 až 30, 2035, kedy tzv. baby boomers, ktorí ktorí sa narodili dve dekády pred druhou vojnou, začínajú odchádzať do dôchodku. Nastane situácia, Eh, v roku 2010 boli štyria pracujúci na jedného dôchodcu, v roku 2060 budú dvaja pracovať na jedného dôchodcu. Situácia sa skutočne značne zmení. Preto práve aktívne starnutie a solidarita medzi generáciami je prominentnou témou, ktorá si vyžaduje našu pozornosť. Táto téma Mm, v sebe spája aspekty sociálnej politiky, zamestnaneckej politiky, zdravotníckej politiky, ekonomickej politiky. Nielenže európsky kontinent starne, ale objavujú sa aj rozdiely medzi regiónmi, členskými štátmi. A v niektorých prípadoch ide o dramatické rozdiely. Európsky rok 2012 eh, mal za cieľ vyšovať povedomie o aktívnom starnutí, stimulovať diskusiu, ponúknuť európsky rámec a podporovať aktivity na bojovanie proti diskriminácii na, diskriminácii na základe veku, proti, na bojovanie proti stereotypom a tak ďalej aké boli výdobytky, čo sme dosiahli. V prvom rade táto téma sa dostala pevne na agendu v členských štátoch. Na, dosiahli sa dobré výsledky, pokiaľ ide o zvyšovanie povedomia na, e, na úrovni EÚ, a, teda cestou EU, in, EU a národných iniciatív. Dva veľmi, dôležit, dva veľmi dôležité výstupy boli index aktívneho starnutia a Eh, princíp, ktorý sa týka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Špeciálne iniciatívy ako napríklad generácie na školách pri, pri, prilákali mnohých účastníkov a hovorilo sa o nich v médiách. Tento eh, posilnil sa aj dialóg o, o, tejto politike, ale nebol úspešný v tom, pokiaľ ide o zriadovanie nových sietí. Mobilizácia bola pomerne dobrá, ale zapojenie sociálnych partnerov nebolo všade rovnomerné a súkromné podniky um, sa ehm, ne, nezapájali do veľkej miery. V každom prípade rok 2012 pomohol pri kreovaní politík v tejto oblasti a stimuloval výmenu dobrých postupov medzi krajinami. Pridaná hodnota eh, tohto roku eh, je preukázaná eh, dôkazmi, pokiaľ ide o mm, agendu, inovácie, mm, vplyvy na vzdelávanie. Zvýšil sa počet iniciatív na podporovanie aktívneho starnutia v členských štátov a posilnili sa skúsenosti a zručnosti zúčastnených strán E, inštitúcií, ktoré sa zúčastňovali na aktivitách roku. Myslíme si, že efekt potrvá dlhšie a minimálne e, jedny z, niektoré z účinkov po, už ešte nejaký čas potrvajú. Vážení kolegovia, je čas e, aby sme vnímali našu starnúcu populáciu ako príležitosť. Nemali by sme ich vnímať ako bremeno. Moje odporúčania budú presné, budú sa týkať nasledovných štyroch bodov. V prvom rade e, zachovajme dynamiku. E, úspech úvodného projektu sa týka, e, sa, sa spolieha na realizáciu, výmenu najlepších postupov. V tomto ohľade Európsky rok inicioval, alebo mal za, mal za následok spustiť niektorých iniciatív. Musíme to naďalej rozvíjať a musíme zabezpečiť, aby kontakty medzi jednotlivými sieťami pokračoval. Chcem zdôrazniť, že koordinačný triangel medzi tvorcami politík, či už na národnej alebo EÚ úrovni, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom by mal byť posilnený. To bude zahrňať združovanie politikov, zástupcov, mimovládok, um, starších občanov a odborníkov z oblasti technológií a zdravotníctva. Ďalej, pokiaľ ide o striebornú ekonomiku, táto myšlienka eh, stavia stavia na ekonomike, ktorá zodpoveda potrebám starnúcej populácie. Sú v tom isté príležitostí, ktoré vychádzajú z výdavkov, ktorá súvisí s starnúcou populáciou a ide tam o špecifické produkty, služby, ktoré sa týkajú populácie nad 50 rokov. Budeme sa sústreďovať na rast komerčného sektoru, zdravie a komerčné služby, ako aj na výskum a vývoj. Tretím bodom chceme sa zacieliť na spoločenské aspekty aktívneho starnutia. Tieto aspekty by sa mali zamerať na starších ľudí ehm, a mali by byť plne rozvinutou časťou našej spoločnosti. Mali by, sa, ma, mali by sa zúčastňovať e, na e, aktívnom živote. Mladá generácia mal by prebehnúť, mal, mali by sme nabadať k aktívnemu dialogu medzi mladšou a staršou generáciou. Mali by sme sa zacielovať aj na celoživotné vzdelávanie, ktoré v dlhodobom výhľade prispeje k tomu, že staršia generácia bude mať lepšiu šancu zamestnať sa. Po štvrté, e, bojovať proti diskriminácii na základe veku a stereotypom. V neposlednom rade ak, naše, ak demokratické zmeny e, chceme úspešne manažovať, musíme, musíme riešiť eh, diskrimináciu na základe veku. A tu nehovorím len o prístupe k zamestnanickým miestam a pracovnom trhu, ale hovorím aj o ochrane práv všetkých ľudí. Všetci členovia spoločnosti sú zraniteľní a eh, preto si, preto si naozaj využ- zaslúžia pozornosť. Ešte dovolte, aby som e, to skončil citátom z Aktívne starnutie znamená starnúť v dobrom zdraví a ako plno plnoprávny člen spoločnosti, cítiť sa naplnený, viac naplnený v našich prácach, byť nezávislejší v našom každenom živote a byť viac zapojený do občanského života. Konec citátu. A chcem, aby moja správa odrážala túto myšlienku s tým, že by som si želal spustiť diskusiu, čo možno urobiť na to, aby sme mohli pokračovať v práci, ktorá začala už v roku 2000. 12. Kolegovia, ja sa veľmi teším na vaše pripomienky, príspevky a sme ešte v škorom, skorom štádiu prípravy dokumenty. Hovoríme len o pracovnom dokumentu. Chcem pozvať kolegov aj v interskupine, ktorá sa zaoberá aktívnym starnutím a solidaritou. Pani predsednička, ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem veľmi pekne a naozaj máte pravdu, keď hovoríte, že ľudia sú aktívni, keď e, starnú v súčasnosti. Ja som počula, že je žena, ktorá má 67 rokov a pokúša sa e, kandidovať za prezidentku Spojených štátov, čiže Toľko k príkladom, čo znamená byť dnes starším. Takže je to určite odlišné od toho, ako to bolo pred 50-60 rokmi. Takže nech sa páči, pán Krasnodebský. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. E, ja w pełni mm, podzielam zdanie pana sprawozdawcy. No, ja e, zdieľam názor pána spravodajcu, že táto ten problematika je mimoriadne závažná aj v rámci našej pracovnej skupiny sme sa venovali takisto otázkam demografie a podobne, takisto aj solidarity medzi e, generáciami. Ale musím povedať úprimne, že keby som nebol v Európskom parlamente a nevidel som tieto inštitúcie, inštitúcie a nebol by som taký aktívny občan svojej krajiny, tak by som nevidel veľký rozdiel medzi rokom 2012 a e, ostatnými rokmi, pokiaľ ide o, o otázku osôb starších a solidarity medzi generáciami ale možno, že iné veci vplýva, vplý, mali vplyv na spoločenské zmeny. Ja by som ale chcel povedať, že e, v posledných rokoch e, sa dochádza k posunu dôchodkového veku. Pani predsedajúca teraz uviedla príklad kandidátky e, na prezidenta, ale sú aj rôzne negatívne príklady Napríklad, ďalšie príklady, napríklad nemecké médiá uviedli správu, že pani 65-ročná je tehotná a čaká štvorčatá napríklad. Takže Určite Európa, Európska únia musí urobiť eh, veľa, aby eh, zmenila súčasné nastavenia alebo súčasný postup eh, či zaobchádzanie s osobami staršími, tak ako aj hovoril vlastne aj spravodajca. Keď porovnáme napríklad Spojené štáty a krajiny Európskej únie, tak vo vzťahu k agingu my sme v Európe určite o krok ďalej Chcel by som ešte e, vrátiť pozornosť na dve veci, ktoré podľa mňa nie sú v tomto dokumente. Jedna vec je e, pracovná aktivita, e, že nemôžeme niekoho ale nás nútiť. Nemôže to byť E, vlastne nejakou, nejakým, e, nejakým pokusom riešenia akýchsi rôznych ekonomických e, nedostatkov alebo nedostatkov hospodárstva, a ako sa často to aj deje. Takisto takisto jednotlivé krajinách sú rôzne úrovne rozvoja. Máme napríklad situá- takú situáciu, že v niektorých krajinách staršie osoby si nevedia zabezpečiť alebo nemajú dostatočne spôsoby prístup k zdravotníckej starostlivosti a podobne. To je jedna vec. Potom druhá vec je, že e, staršia osoba a jeho z spolo, účasť v spoločnosti sa práve deje v rodine a v rodinnom živote a nie je možné potom túto aktivizáciu e, ne, nemôžeme teda vlastne e, hovoriť že by riešením malo ďalšia atomizácia spoločnosti. E, keď chceme napríklad e, rozvíjať e, aj vlastne také e, zväzky medzi trhmi. Ja mám ešte aj viaceré rôzne také názory, ale možno, že to je skôr taká lingvistická otázka. Active aging, neviem, ako to znie po anglicky, ale aktívne staženie po polsky znie úplne strašne. Neviem, to je, či to je tak len čisto z toho jazykového hľadiska. Ja by som skôr hovorila o nejakej aktivite či aktívnej, činnosti, ale aby sme hovorili o tom, že osoby, ktoré starnú, by mali byť aktívne a nie, že by mali aktívne starnúť. Ja by som to nejak inak nazval. Mali by sme, ja viem, že sa nedá mladnúť, ale nejak by som možno požiadal, keby tak ako Európska únia možno, keďže čas často možno tvorí rôzne jazykové e, konštrukcie, ale e, active aging E, tiež by som prijala aj pánovi spravodajcovi, aby sme nestarli, aj keď aktívne. Ďakujem pekne. E, ďakujem. A teraz pán Weigl za ALDE. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa domnievam, že medzi nami nie je povolanejšie osoby, e, ktoré by som zveril takúto správu ktorá sa týka európskych politík e, o vzťahu k staršiemu obyvateľstvu. Dovolte mi ale zareagovať na to, čo povedal pán Krasnodevský pred chvíľočkou. Ja sám nie som príliš fanúšikom tej myšlienky aktívneho starnutia. Ja by som skôr dal prednosť pasívnemu starnutiu, aby to trvalo trocha dlhšie, ale skôr či neskôr všetci sa k tomu dostaneme. E, pani predsednička, myslím si, že je dôležité, aby sme o tejto téme diskutovali. A ja si myslím a som si istý, že správa v tejto veci bude vynikajúca. A troška by som možno rád bol, dal priestor novému predsedovi komisie, keď predstavoval svoj program a spýtal sa ho, eh, či sa aj komisia domnieva, že potrebujeme európsku stratégiu eh, v reakcii na demografické zmeny. Ja som doposiaľ odpoveď nedostal na túto moju sugestívnu otázku, ale dúfam, že eh, prešla, že bola zaznamenaná a že poslanci výboru INTA naďalej ostanú angažovaní v tejto téme, že budú naďalej o nej diskutovať a budú propagovať aj do budúcnosti. Dnes nadobudám pocit, že viac ako predtým, viac ako počas môjho predchádzajúceho pôsobenia v parlamente, diskutujeme o aktívnom starnutí, o probléme, problémoch s tým spojeným vo svetle sociálno-socioekonomických rozmerov. tejto správe, správe, ktorá sa týka Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, som si všimol istú informáciu a síce, že len 42% európskych občanov má záujem o starších ľudí, prejavuje záujem o starších ľudí. pričom mnohí z nich sú zároveň už súčasťou takejto generácie. Ale zrejme ľudia sa nevnímajú ako tí, ktorí starnú. Zrejme percentuálne vyjadrenie by bolo nakoniec vyššie ako 42%. Každopádne sa domnievam, že keď diskutujeme takúto správu a takúto tému, Nevyhneme sa takému záveru, že Európsky parlament bude musieť vziať na seba väčšiu zodpovednosť, pokiaľ ide o vytvorenie takých moderných, súčasných e, metód a politik, ktoré budú namierené na starnúcu populáciu. A tu mám na mysli myšlienky typu zabezpečenia istých e, režimov alebo schém e, zamestnávania staršej populácie, ktorá ešte nie je tak stará, ale ktorá sa každopádne v čase krízy dostala mimo zamestnania, ale napriek tomu ešte disponujú značnou vôľou participovať na prvú práce. Preto musíme pripraviť nejaké opatrenia pre ich zamestnávanie. Potom je tu otázka štandardov ochrany zdravia. A mali by sme zabezpečiť ich harmonizáciu tu v Európskom parlamente a mali by sme ich spraviť dostupnými pre všetkých. Ďalšia otázka, ktorá je zaujímavá z môjho pohľadu, je, či by sme vedeli zaviesť nejaké jednotné štandardy, respektíve normy. A či by sme mohli zabezpečiť nejaký dohľad nad eh, dôchodkovým sporením alebo nad fondami dôchodkového sporenia Mnohé vlády využívajú takéto fondy dôchodkového sporenia, aby pokrývali svoje rozpočtové deficity a musíme dať na to pozor. To je dôležitá téma. Vyžaduje si viac pozornosti. A záverom mi dovolte povedať pár slov ohľadom toho, ako starší a starnúca populácia môže byť prospešná pre ostatných, ktorí sú v podobnej situácii, ktorí tiež starnú. V Slovensku máme dobrý príklad takéhoto. Máme asi 600 dobrovoľníkov, ktorí sa starajú asi o 150 tisíc svojich protiažkov, ktorých vek je tiež eh, nad 60 rokov Ide o podporu zlepšenia kvality života, ako náhle človek dosiahne takúto vekovú hranicu. Možno by si to naozaj vyžiadalo aj z našej strany viacej uznania, viacej e, zohľadnenia takého, takéto pomoci e, starších, voči starším. Možno by sme mali e, stimulovať zriadenie nejakej platenej pomoci, platenej asistencie, Takýmto spôsobom by sme dokázali zabezpečiť aj isté profesné uplatnenie pre niektorých ľudí, respektíve by to mohli robiť ako prácu na čiastočný úvezok. Roky, ktoré boli v minulosti vyhlásené ako roky toho či onoho, pričom noto, notoricky známym bol e, rok medzikultúrneho dialógu s rôznymi náboženskými menšinami, etnikami možno, tak tie skutočne neviedli k matateľným konkrétnym výsledkom. Naozaj nič také valné z toho nebolo. Ja teda dúfam, že tento rok e, sa zakorení hlbšie a že prinesie aj trvalé e, výsledky a dobré dôsledky z pohľadu plánovania európskych politik. Ďakujem pekne a teraz za GUE, zelených, EFD. A nemáme každopádne, týchto tieňových. To znamená, že dávam priestor na rozpravu. Pani Jasloviečka požiadala o slovo, nech sa páči. Thank you very much. Pani Jasloviecka, ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Už keď budem reagovať eh, na kolegu z Polska, pána poslanca Trasodemského, že poznám množstvo e, ľudí, ktorí sú starší ešte, sú takí, ktorí sú vlastne akoby 60-roční a pôsobia staršie a zase sú 70-roční, ktorí sú ešte vysoko aktívni. Takže my by sme mali dať pozor na to, aby hlavne boli všetci aktívni. Nuž, ale keď odpovedám kolegovi Eduardovi, ktorý nám predstavil svoju správu, ktorá sa týka roku 2012 a označenia tohto roku medzi e, so, roku so, aktívneho starnutia a solidarity medzi, po, medzi generáciami. A pamätám si, že ten rok e, vlastne bol vtedy e, venovaný zlepšeniu vzťahov medzi generáciami. Trošku si už hovoril, ale trošku smutno mi je z toho, keď počujem, že to zatiaľ neprineslo veľa, veľké ovocie a ešte, ešte aj to ovocie, čo je ešte nedozrelo a že sme akoby stratili veľkú šancu, ktorú nám ponúkal ten rok 2012, aby sme sa dívali e, na, aj na mladých ľudí, aby mladých ľudí vedeli, že sú vlastne do určitej miery zodpovední za svojich rodičov a za svojich starých rodičov a že aby sa starali o staršie e, osoby ja, mne sa páčia tie štyri body, ktoré si navrhol osobitne ten bod, ktorý hovorí o tom, že by si chcel upriamiť pozornosť na to, aký, čo, čo vlastne pokračuje z tohto roku v rámci tej solidarity medzigeneračnej. A chcela by som ešte poukázať na niektoré ďalšie prvky, pretože mi sa zdá, že tiež by stalo za to premi pozornosť na to, aby sme začali monitorovať využívanie štrukturálnych fondov. Um, na to, čo súvisia, alebo tie činnosti, ktoré súvisia s e, podporou e, medzigeneračnej solidarity. Sú na to prostriedky a bolo by dobre, keby sa tieto prostriedky na to využili, aby sa tieto vzťahy rozvíjali, pretože je to mimoriadne dôležité pre budúcnosť, ani nielen pre nás, ale aj pre budúce pokolenia. E, myslím si, že by stálo za to, aby sme upriamili pozornosť na, spoloč, na spoločenské investície, respektíve investície do spoločnosti, e, pretože je veľmi dôležité, aby sme v tejto oblasti investovali, aby sme e, sa pozreli na to, aké sú skúsenosti ktoré mali napríklad e, niektoré krajiny. Napríklad pred krízou Holandsko malo veľmi zaujímavú iniciatívu, v rámci ktorej išlo o dofinancovanie, alebo financovala e, starých e, rodičov, ktorí sa starali o svojich vnúkov napríklad. A viem, že ten proces už v Holandsku prestalo fungovať, teda že boli za to platení, ale možno by bolo dobre na tomto stavať a podporovať jednoducho staršiu generáciu, aby boli aktívni. Tiež by som chcela upriamiť pozornosť na tú ďalšiu závažnú skutočnosť a to, že máme takisto množstvo, medzi staršími osobami máme mnoho ľudí, ktorí sú mentormi, ktorí sú veľmi e, šikovní a schopní, ale nie všetci majú možnosť vlastne odovzdávať tie svoje skúsenosti mladým ľuďom a to by sme mali podporovať, aby tí, ktorí sú takí skúsení, ktorí sú schopní, aby naozaj odovzdávali tie svoje skúsenosti, tak aby keď e, oni odídu do dôchodku, aby ich mal tu zastúpiť. Ďakujem. Thank you, Ďakujem pekne. Pán Matan? Euh, eh, ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade, ako taký prolog, eh, zaoberáme sa správou, eh, ktorá sa viaže k Európskemu roku 2012 v období, ktoré už je 3 roky potom. A ja, podobne ako rečnička predo mnou, sa trocha obávam, že sme stratili tú dynamiku a že trocha neskoro prichádza celá táto práca, aby sme ju patrične dokázali zúžitkovať. Možno som nepochopil správne. E, naozaj sa rád nechám presvedčiť e, celou touto snahou e, v rámci diskusí, ktoré sa chystajú. Pán spravodajca, ak som správne pochopil dojem, ktorý som nadobudol, je, že aj keby ľudia sa tvárili alebo povedali, že nemáme ekonomické problémy, my sa každopádne snažíme zabezpečiť opätovný prístup na pracovný trh pre týchto starších ľudí. E, nie tak dávno, v 80. rokoch vo Francúzsku, e, ľudia mohli chodiť do dôchodku v 65. 65 teda v 60, keď mali 65 e, rokov. A to nie je tak dávno. A v tom čase 65-ročný do 4 rokov 5 umierali po tom, čo išli do dôchodku, možno dokonca v tom istom roku, ako nastúpili do dôchodku, tak ako to bolo v prípade môjho otca. A pán spravodajca priniesol 4 body a ja dúfam, že som to pochopil správne, aj keď možno nie. Poprvé, treba vzdelávať ľudí, treba všetkým vysvetľovať, že treba zabezpečiť, aby starší ľudia viacej pracovali. To sa mi zdá zvláštne. Druhý argument, a ja dúfam teda, že som to správne, nepo, že som to nepochopil správne, hovoril o striebornej ekonomike. Čo znamená, že tu v Európe, kde sa tvárime, že nemáme žiadne ekonomické problémy, konečne prostredníctvom našich starších ľudí dokážeme generovať nejaké peniaze alebo zarábať Tretia vec, e, nakoľko to už nestačí samo o sebe, nakoľko teda budú nejaké peniaze generované, tak e, mali by z toho mať všetci prospech. To znamená, že by sme mali integrovať mladých ľudí, mali by sme zabezpečiť ich prístup na pracovný trh a neskôr integráciu do striebornej ekonomiky. To sme naozaj ten kruh uzavreli, nie? A posledná vec, a to je čerešnička na torte tohto jedinečného uvažovania argumentácie, aby sme sa vyhli odmietnutiu správy, tak zmienime troška diskrimináciu. Takže dajme pozor na to, aby starší ľudia nevypadávali z hospodárstva jednoducho z dôvodu ich e, veku. Čiže naozaj preukazujeme príliš veľa rešpektu. Ja dúfam, že sa vám podarí ma presvedčiť o opaku počas ďalších diskusí. Ja každopádne mám 54 rokov. A ja si myslím, že v akomkoľvek veku máme právo užívať si život a užívať si niektoré výsady a privilégia. Máme právo robiť tie veci, na ktoré sme predtým nemali čas alebo ktoré sme nemohli robiť. Máme právo si odpočinúť. Myslím, že máme právo cestovať, spoznávať svet okolo nás. A ako povedal ďalší kolega, máme právo E, zapojiť sa do fungovania viacerých združení, organizácií, participovať, pomáhať ostatným ďalším ľuďom, ktorí tak ako ja tiež budú starší v istej fáze. A jednoducho máme právo aj starať sa o vlastné rodiny, o vnúkov možno, vnúčky. Takže myslím si, že naozaj máme právo dospieť e, k istému veku, kde už nebudeme pracovať a kde už nebudeme e, prispievať k európskej, respektíve národnej prosperite. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Chcel pán Martaj? Euh, eh, ďakujem pekne, pani predsednička. Z môjho pohľadu táto správa je zaujímavá, pretože sa zaoberáme aktívnym starnutím a ako je možné to ošetriť. Je pravda, že je to zvláštny termín, ale je dobré uvažovať nad tým, čo myslíme pod aktívnym starnutím. Naozaj by sme mali zohľadňovať predpokladanú dĺžku života v rôznych oblastiach, v rôznych profesiách. Pracovníci manuálni majú priemernú dĺžku života, ktorá je o 6 rokov kratšia, menšia ako napríklad úradníka. To tiež treba zohľadniť. Takisto sa musíme ubezpečiť, že starším ľuďom dáme možnosť veliť vlastným životom, tak povediať, e, byť pánmi vlastných životov, mali by mať e, možno zdroje a nemali by byť nútení vrácať sa späť do práce v 64-65 e, rokoch. Mali by mať možnosť fungovať v rámci nejakých združení, mali by samozrejme mať nejaké ašpirácie a mali by možnosť zapájať sa do sociálnych kultúrnych aktivít, do ktorých sa predtým zapájať nemohli. Byť aktívnym znamená aj zapojiť sa do všetkého, čo je okolo nás, tak povediac. A potom musíme uvažovať eh, nad povinnosťou eh, byť aktívni v rámci solidarity medzigeneračnej. Stárnutie sa zlepšuje z pohľadu zdravotnej starostlivosti a zdravia vo všeobecnosti. Ako mladí alebo mladí členovia spoločnosti musíme sa postarať o to, aby starí ľudia mohli starnúť dôstojným spôsobom, plnom, teda, teda v zdraví patričnom. Čiže myslím si, že o tom to by malo byť to starnutie, malo by to byť dôstojné. Ak je to tak, tak e, naozaj som za. Ak ale aktívne e, starnutie má znamenať posunutie veku odchodu do dôchodku a donútenie ľudí pracovať dlhšie, tak to nie som za. Myslím si, že aktívne starnutie je o možnosti voľby pre ľudí užívať si to, ak chcú, alebo zostať pracovať dlhšie, ak chcú. Aby som ale teraz e, využil ten príklad dámy, ktorá má 67 rokov a uchádza sa o post prezidentky Spojených štátov. Ja to vítam, možno 67 nie treba považovať za starého, starých ľudí, ale keby 40 rokov pracovala pre nejakú automobilku, tak vôbec som si nie istý, či by mala dostatok sily E, ísť týmto smerom, ktorý si vybrala. E, ďakujem pekne. A teraz pán Kukán. E, ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým kolegyňam, kolegom za ich príspevok do tejto diskusie. Som rád, že budeme mať zaujímavú rozpravu ešte pred schválením tejto správy. Viacero bodov, nepôjdem do podrobností, ale niektoré pripomienky. Som troška prekvapený, že mnohé kolegyne, kolegovia majú problém s takouto terminológiou. Aktívne starnutie, a predovšetkým e, polský kolega, pretože <laughs> slovenčina a polština sú jazyky dosť príbuzné a my si dokonca rozumieme, keď hovoríme vlastnými jazykmi. E, po slovensky to povieme aktívne starnutie a všetci e, vedia, čo to znamená. Takže neprekladajte to možno doslovne, nájdete nejaký zhodný ekvivalent, pretože potom to môže byť e, problém, ktorý nie je len v tento agéde, ale aj v, hlav, v tom hlavnom mojom zameraní a to je e, vonkajšia politika, napríklad Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Do Slovenčiny sa to takýmto spôsobom kriminálnym priamo prekladá. Čiže nerobte to prosím, nerobte to automaticky, zvolte si termín, ktorý je skutočne v súlade s pochopiteľným a uchopiteľným jazykom, polštinou. Áno, súhlasím s tým, čo povedala Danuta. Aj ja poznám veľa ľudí, eh, ktorí majú 75 rokov a sú mladí a sú veľmi aktívni. A poznám mnohých 20-ročných ktorým hovorím, že dátum narodenia to je len e, číslo na papieri, to je nič, e, to nie je nič viac, e, to vás necharakterizuje. Môžete byť rozmanití, rozdielni v rôznych veciach a aspektoch. A pokiaľ ide o tú 67-ročnú dámu, ktorá kandiduje na prezidenta Spojených štátov, samozrejme strávila celý život prácou na tejto agende. Takže je to bežné, je to normálne. Nikto si nemyslí, že človek, ktorý by pracoval v automobilovom priemysle, že by sa zrazu rozhodol kandidovať na prezidenta, je to každopádne menej pravdepodobné. A ak niekto povie, že 67 je starý, spomeniete si, koľko mal Ronald Reagan a on bol schopný eh, doviesť do úspešného konca studenú vojnu a konflikt v rámci studenej vojny s Ruskom mal viac ako 70 rokov. Takže neznižujte váhu <laughs> 67-ročnej dámy. Možno nás všetkých prekvapí. Ja to, čo povedala Danuta, súhlasím. E, mali by sme mať takú dobrú, kvalitnú diskusiu Mali by sme to vysvetliť v rámci tejto diskusie. A pokiaľ ide o francúzských kolegov, cieľom tejto správy nie je donútiť e, ľudí, seniorov alebo starších, ísť do práce. Ale ak niektorí z nich, ako ste povedali, sú, sú, tí sú pripravení, cítia sa fyzicky fit a chcú e, pokračovať v ich pracovnom živote. Nechcú byť diskriminovaní len kvôli tomu, že sú starší a nechcú byť nahradení mladými ľuďmi. Ja si preto myslím, že je to otázka ponúknutia takejto príležitosti v prípade, že si to želajú, aby sme ich nedávali bokom. A tam hovoríme o tej diskriminácii. Samozrejme, kvalita života, to je mimoriadne dôležité. Je treba, aby sa to zlepšilo pre starších ľudí, pretože mnohí z nich ak, keď spravíte len maličkosť pre nich, tak sú veľmi vďační a si to naozaj, naozaj to vítajú. Mali by sme hovoriť e, o reálnej situácii, nemali by sme tu vytvárať nejaké filozofické konštrukty alebo nejaké vznešené schémy. Naozaj by sme mali hovoriť o bežných, normálnych veciach, ktoré zlepšia život staršej populácie. Určite by to privítali, som si istý. A ak si niekto myslí, že cieľom tejto správy je donútiť ľudí pracovať viac, to nie. Ak si chcú život užívať, dajme im na to možnosť ale nie zaviesť ako pravidlo, že keď máte 70, keď dosiahnete 70 alebo 60, dokonca 50, taký je trend v mojej krajine. Ľudia e, majú 50 a e, zamestnávateľ ich prepustí, pretože sa mu zdajú byť príliš starí. Sú ľudia, pracovať, e, dajme im možnosť, e, keď e, chcú si užívať život, nech sa páči, ale môžu sa viac zapojiť do, aktívnych, do aktivít kultúrnych, alebo ináč treba samozrejme ich pozbudzovať, aby mohli tieto voľby realizovať. Ďakujem pekne, som si istý, že to bola dobrá diskusia a mali by sme objasniť veľa vecí, ktoré by tú správu dali do formy, ktorá bude akceptovateľná takmer pre všetkých. Nie, pre všetkých to nie je možné, ale každopádne je tak, že donútime veľkú časť tohto výboru uvažovať. Ďakujem pekne, ďakujem. 28. E, mája budeme sa zaoberať návrhom správy. E, termín na predkladanie e, ozvoňovacích návrhov 3. jún na obed o 12. 23. júna sa budeme zaoberať pozmeňovacími návrhmi a potom 15. respektíve 16. júla schválenie na výbore pre otázky zamestnanosti. Dobre, prejdeme teraz k poslednému bodu nášho programu. Teraz e, bude prezentácia zo strany Eurofund, pokiaľ ide o využitie príležitosti alebo optautu zo strany členských štátov, pokiaľ ide o uplatňovanie smernice o pracovnom čase. Teraz dám slovo zástupcovi Eurofound, pánovi Jorge Cabritovi. Floor is yours, wherever... Máte slovo, kdekoľvek sa nachádzate? Okay, there you are. <laughs> I didn't... A tu ste, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za túto príležitosť odprezentovať určité výsledky výsledky, ktorý sme vykonali nedávno. Ehm, dámy a páni, ehm, ja tu zastupujem Európsky Združenie pre zlepšenie pracovných a životných podmienok. A som sa vám dnes prihovoril o tom opt-oute zo smernice ktoré, no, e, v pracovnom čase. Moja prezentácia sa týka v podstate pozadia tejto smernice o pracovnom čase a existujúce možnosti uplatniť výnimku z tejto smernice a aké sú potom možnosti sa nej vyhnúť a optautovať z nej a um, my sme vykonali e, určitý prieskum v tých krajinách, ktoré uplatňujú tento opt-out a pozreli sme sa na to, ako, e, ako sa využíva to a aj v kontexte existujúcich diskusí a potom mám aj určité také záverečné pripomienky, ktoré snáď povedú tiež e, k určitej diskusii dnes. Takže keď sa pozrieme na pozadie smernice Rady z roku 2003, tak táto smernica ustanovuje požiadavky pri prac, organizovaní pracovného času v rámci um, zdravia a bezpečnosti pri práci, takže to bola tá smernica o BOZP pre pracovníkov. A v podstate táto smernica o pracovnom čase požaduje od členských štátov EÚ, aby garantovali určité práva všetkým pracovníkom, to je maximálny pracovný týždeň, minimálne obdobie, dobu pre od, oddychu od práce a minimálnu dobu platenej dovolenky. To sú vlastne tie základné práva, ktoré sú ustanovené v smernici. Táto smernica bola prijatá Európskym parlamentom a radou v rámci článku 123 a chcel by som zdôrazniť ešte to, 153, že súdny dvor už uznal, že ustanovenia tejto smernice tým, že maximálny pracovný čas a minimálna mzda a minimálna oddych, to sú otázky, ktoré sú, majú mimoriadnú dôležitosť a musí mať každý pracovník to, možnosť to využiť. Takže je to dobré, že tieto prvky sú považované za e, práva pre všetkých zamestnancov, na nich aj súdnym dvorom. A tiež e, nesmieme zabúdať aj na chartu základných práv, ktorá poskytuje spravodlivé a férové pracovné podmienky a opäť môžeme citovať odsek 1 článku 31, že každý zamestnanec má práva pracovať eh, po takých pracovných podmienkach, ktoré rešpektujú jeho zdravie, ehm, bezpečnosť a eh, dôstojnosť pričom musia mať aj eh, oddychový čas, aj víkendový oddych aj dobe platenej dovolenky. Takže toto sú základné práva v Európskej únii. Takže keď uvažujeme o týchto prvkoch a keď sa dôkladnejšie pozrieme na samotnú smernicu, tak môžeme vidieť, že sú tam možnosti e, odkloniť sa od týchto princípov, ktoré boli ustanovené v smernici. A veľmi stručne môžem obratiť vašu pozornosť na článok 17. To sú výnimky, ktoré umožňujú určité špecifické situácie. Je to potom aj článok 18. To sú výnimky s kolektívnymi zmluvami a článok 31. To je je to, o čom dnes hovoríme, to je možnosť pre členské štáty neuplatniť článok 6 a článok 6 smernice sa týka maximálnych pracovných, no, počtu pracovných týždňov, kde sa hovorí, že nikto by nemal robiť viac ako 48 hodín týždni, vrátanie nadčasov. Takže keď sa budeme sústrediť na tento článok 22.1, eh, tak e, v podstate čo tu máme? Členské štáty môžu sa rozhodnúť pre túto možnosť, ale musia prijať príslušné opatrenia, aby došlo k dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom a že pracovník súhlasí, že bude pracovať viac a že nebude trpieť nejakými dôsledkami, ak nebude ochotný pracovať dlhšie a zamestnan- zamestnávateľia musia mať záznamy takýchto dohôd a tieto dohody musia byť v dispozícii príslušným orgánom a tým hovoríme napri- o inšpektorát práce, e, ktorý musí mať prístup k takýmto zmluvám, ktoré, ktorí pracovníci používajú a uplatňujú opt-out z tejto smernice o pracovnom čase vo vzťahu k maximálnemu počtu pracovných hodín. Potom Čiže prvá otázka, ktorú sme si položili, že či sú tomuto nejaké limity, či existuje nejaký maximum obmedziť e, túto prácu nad 48 hodín, o ktoré je to určené v tej smernici. A vyzerá to tak, že nie, pretože smernica neoplatňuje žiadne limity z hľadiska pracovných hodín, koľko sa smie pracovať a potom tiež sa tu nešpecifikuje ani referenčné obdobie, že ako dlho to potrvá, či to má byť na týždeň, na dva mesiace, rok. Nie je nejako to vyšpecifikované, že na ako dlho. Ale keď sa pozrieme e, dôkladnejšie na smernicu, tak môžeme vidieť, že sú tam dva limity. Jedna vec je 78 hodín týždenne, 72 hodín týždenne, 78 hodín týždenne To predstavuje minimálne 90 hodín týždenne oddychu a keď to odčítame od 168 hodín, ktoré sú k dispozícii týždni, tak sa dopracujeme k číslu 78 hodín do týždňa. A potom je tu ešte možnosť alebo rešpektovanie princípu e, BOZP, bezpečnosti a zdravia pri práci a národné orgány, teda inšpektoráty práce, keď konzultujú o týchto situáciách, tie môžu zakázať pracovníkovi pracovať, ak sú dôvody, ktoré ohrozujú BOZP. A tu je ďalšia otázka, či otáznik, pretože o, o, o akých princípoch BOZP hovoríme, či to je tá predchádzajúca smernica, ktorú som spomínala predtým, alebo sú tu viaceré ako sa to oplatňuje v praxi. Čiže v tomto by som chcel vrátiť vašu pozornosť na to, že v súčasnosti existuje množstvo štúdií a viaceré vykonala aj moja organizácia Eurofound, ktoré poukazujú na to, že existuje vzťah medzi, dl- medzi dlhou pracovnou dobou, ešte osobitne počas dlhého obdobia e, a čo vedie k viacerým nehodám na pracovnom mieste, znížená produktivita, horšie, horšie životné podmienky, horšie vyrovnanie um, pracovného a rodinného života. Takže sú e, tu dôkazy o tom, aký negatívny vplyv má e, dlho, pracovať veľmi dlho, po veľmi dlhé obdobie, alebo veľa. Takže veľmi konkrétne tu máme požiadavku a chcel by som poďakovať aj výboru za to, že sme mali, že do nás požiadali, aby sme ich aktualizovali e, tú štúdiu, ktorú sme vykonali, aby sme mohli vidieť, že či členské štáty uplatňujú tento opt-out a aký to má vplyv na zamestnancov a zamestnávateľov EÚ. Takže stručne metodika, ktorú sme použili, tá bola podobná alebo používala podobné no, e, normy, čiže v podstate sme konzultovali s našimi národnými konzultantmi o tom, aké sú skúsenosti o, s tými, ktorí sú odborníkmi v pracovných podmienkach a dali sme im štyri otázky. Jednak vec je možnosť optautu, že či v tejto krajine existuje a či sa to uplatňuje ak sú nejaké údaje o oplatnení tohto opt-outu um, a aký má teda vplyv tento opt-out na zamestnancov, zamestnávateľov a či prebiehajú nejaké diskusie na túto tému. Samozrejme, že toto je veľmi jednoduché cvičenie, ale my sme aj tak získali viaceré zaujímavé výsledky, ktoré vám dnes môžem poskytnúť. Takže poprvé môžeme v podstate urobiť e, skup, rozdeliť do, tie krajiny do troch veľkých skupín. Prvé sú tie, kde je optál povolený aj všeobecne, čiže môžu opt- uplatniť alebo neuplatniť teda smernicu e, neobmedzenie, to je Bulharsko, Cyprus, Estonsko, Malta, Británia. Potom je tu skupina krajín 11, ktoré e, použ- majú obmedzené použitie tejto výnimky. Belgicko, Česko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Lotyšsko, Holandsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko. A potom je tu skupina krajín, ktoré vyhlásili, že nebudú využívať túto možnosť Rakúsko, Chorvátsko, Dánsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Taliansko, Litva, Luxembursko, Portugalsko, Rumunsko a Švedsko, ktoré sa nevzdajú tejto možnosti. Tak. Čiže toto je v zásade mapa, ktorá reprezentuje tieto tri situácie a môžete sa na to pozrieť a nájsť svoju krajinu na tomto obrázku a chcel by som ešte uviezť, že väčšina krajín tých oranžových na mape ktoré majú povolený obmedzené využitie tejto výnimky či neuplatňovania. To sa týka predovšetkým zdravotníckého sektora, čiže pre medicínskych pracovníkov a pracovníkov pohotovosti, tí majú výnimku zo 48-hodinového e, pracovného času a potom je tu aj tá otázka, ktorá sa týka tzv. on-call working time, čiže to sú tí, ktorí musia byť akoby ich na rezerve či k dispozícii zamestnávateľov a keď ich zavolajú, tak sa musia vrátiť späť do práce. Takže sú tu tieto dva prvky, ktoré súvisia s tom, týmto, takže je to obmedzené takýmito e, spôsobmi a sú medzi krajinami rôzne rozdiely. Nebudem toto všetko čítať. Môžete sa pozrieť, tam sú jednotlivé detaily o jednotlivých krajinách na zozname, aby som chcel objať pre pozornosť len dve krajiny, Česko a Španielsko, pretože tieto dve krajiny uplatňujú túto, výnim, túto výnimku či neuplatňovanie v zdravotníckom sektore, ale tiež uplatňujú aj tzv. dočasné či prechodné ustanovenia pre tento opt-out. Čiže medzi tým došlo k tomu, že tieto prechodné ustanovenia vypršali, či už prestali mať platnosť, takže v súčasnosti tak v Česku, ako aj v Španielsku vlastne neuplatňujú ten, túto výnimku. Ďalšia otázka teda je, čo vieme o tom, do akej miery sa využíva tento opt-out v súčasnosti. Teraz sme v roku 2015. Diskusia o smernici prebiehala pred niekoľkými rokmi a skutočnosť je, že vlastne oveľa viac nevieme o tom, ako sa využívajú tieto tieto opt-outy, tie možnosti neuplatniť smernicu. Bola tu určitá štúdia, ktorú vykonala Británia z roku 2011 a z, okrem tejto štúdie prakticky nevieme nič o tom, ako sa to využíva ani v tých krajinách, kde sa to, je to povolené. Potom tu bola ešte štúdia z Rakúska nedávno, ktorú pripravila zdravotnícká komora alebo lekárska komora v Rakúsku. V 2013 zapýtali sa lekárov, na ten nadčas, či koľko pracovali a zistili, že vlastne prat, 50, bol to 59 hodín 59 e, hodín bolo to v roku, teraz to sa znižilo na, 2000, na 54 e, v, v roku 2014 zapýtali sa ich, že, ko, že koľko by chceli pracovať a povedali, že chceli by sme pracovať priemerne 42 hodín. A takže naozaj výrazný podiel tých, ktorí sa zúčastnili toho prieskumu, uviedli, že by boli za povinné zníženie e, na, až na 25 hodín, čo by znamenalo, že v praxi sú lekári v Rakúsku, ktorí pracujú viac ako 25 hodín v kuse. A toto by bolo treba znižiť bez, bez prestávky. Takže to sú veci, e, ak chceme vedieť trochu viac, preskúmali sme naše vlastné údaje, ktoré máme z roku 2010. Je tu určitý vzťah medzi existenciou optautu a podielom pracovníkov, ktorí pracujú e, veľa hodín. Takže tu máme tri rôzne skupiny krajín. Modré to sú tie, ktoré majú všeobecný opt oranžové tie obmedzené využitie a tie, čo to možňujú sú zelené. Pravo a tu máte aj podiel pracovníkov, ktorí pracujú viac ako 48 hodín týždenne v ich hlavnom aj druhom zamestnaní. A vyzerá to tak, že krajiny, ktoré nemajú opt-out, tie majú nižší podiel, ale keď sa pozrite na Rumunsko a Grécko, tie absolútne vyskakujú, tie vpravo. Takže my si myslíme, že tie dlhé dlhý pracovný čas či množstvo pracovného času až tak veľmi nie je naviazané na opt-out, skôr je to otázka e, organizácie práce a možno, že aj kultúrnych otázok a toho, aké dôležité sú e, aké, dlhé, aké dôležité je práca po dlhú dobu v jednotlivých kultúrách a firmách. Takže v rámci súčasnej diskusie sme zistili, že teda tie členské štáty, ktoré neumožňujú opt-out zo smernice, len, niektoré alebo niekoľko mali s tým problémy. Čiže prvá vec je rakúsky prípad. Rakúsky prípad je zaujímavý, pretože v januári 2015 od 1. januára tohto roku e, bolo mm, už schválené a bol predložený aj pozmeňujúci návrh, respektíve novela toho existujúceho zákona o e, pracovnom čase zdravotníckého personálu, aby nepracovali dlhšie ako 48 pričom hodín e, a, a aby respektíve aby mohli, keď, ak chcú pracovať 60 hodín, a aby nemohli prac. Takže Rakúsko vlastne formálne povedalo, že oni chcú oplatňovať opt-out, ale z praktických dôvodov, pretože je problém s zdravotníckom sektore, budú, nebudú ho uplat, budú ho uplatňovať už od začiatku tohto roku. Vlastne budú ho uplatňovať tohto roku tak, aby vlastne do roku 2021, aby došlo k skráteniu pracovnej doby pracovníkov, zdravotníckých pracovníkov. Ďalej. Je tu zaujímavý prípad Írska, Grécka, Taliansko, ktoré, o ktorých nedávno aj hovorila Európska komisia a ich predviedla pred súdny dvor, e, pretože nedodržiavajú európske pravidlá z hľadiska pracovného času pre lekárov vo verejnej službe a napokon Česko a Francúzsko. To je opäť téma dlhého počtu pracovných hodín v zdravotníckom sektore alebo v zdravotníctve. Ako viem, tie v Česku už tie ustanovenia prestali platiť v roku 2013, ale vo Francúzsku napríklad bolo koncom minulého roku e, štrajk e, zdravotníckých pracovníkov proti tomu nadmernému pracovnému času, ktorí pracovali viac ako 60 hodín do týždňa. Takže keď e, budem pokračovať ďalej a niektoré tie záverečné pripomienky vo vzťahu k tejto štúdii predovšetkým došlo k malým zmenám od roku 2010 a pre tie krajiny, ktoré som spomínal, legislatíva vlastne veľa vecí nezmenila pre nich. Z hľadiska využívania tejto možnosti nevieme veľa. Čiže je treba spýtať sa alebo nejakých, obratiť sa na iné zdroje, aby sme mohli získať informácie, pretože bolo by dôležité vedieť trochu viac niečo o podmienkách, za akých boli eh, podpisované eh, tie optauty, alebo ako sa krajiny rozhodli, o tom nevieme, že aké boli vtedy okolnosti. To by možno, že tiež bolo zaujímavé a tiež eh, niečo, čo nevieme, je, že tu existuje negatívny dopad na zdravie a BOZP celkovo, no, pretože ľudia pracujú veľmi dlhé hodiny a má to potom vplyv aj na klientov, pacientov, v prípade zdravotníckých pracovníkov. A potom si, je tu taká tendencia si myslieť, že teda tie obmedzenia časové sú výhodné pre obe strany. A potom posledná vec. Potom je tu ďalšia otázka, ktorá sa týka pokrytia tohto optautu, či sa týka tohoto zamestnanca alebo, dodávať, alebo zamestnávateľa. Ak, ak teraz je tu otázka, že či tie zmluvy sú na pracovný čas a akým spôsobom je pokrytý nadčas a niekto potom má možno, že 2-3 kontrakty rôzne a tak ďalej. Potom ďalšia um, otázka je kompetentné orgány, tie um, inšpektoráty práce, či naozaj majú možnosti kontrolovať tieto uplatňovanie opt-outu keďže je tu nedostatok údajov, tak to mož, naznačuje, že možno, že sú určité problémy a možno by sme mohli to mo- trošku detálnejšie preskúmať. A napokon tiež je dôležité venovať sa otázke dôvodov pre ten opt-out, pretože v mnohých krajinách eh, bol argument, že keď niekto chce pracovať dlhšie, tak môže. A zatiaľ čo v iných krajinách eh, um, sú nízke mzdy a preto ľuďom je možné um, potrebné umožniť im pracovať dlhšie a nie ich obmedzovať. Takže toto sú posolstva, ktoré musíme ešte detálnejšie preskúmať hľadiska uplatňovania tohto optautu. Predtým, než to uzatvorím, e, je tu priesvitka, kde nájdete nájdete e, jednotlivé informácie, vidíte potom, pokiaľ ide o mm, prácu a ešte zo pár projektov, ktoré e, prebehnú neskôr, prebehne prieskum ten prieskum sa vykonáva v súčasnosti. Samozrejme, keď budeme mať v rukách viacero údajov, tak e, potom sa budeme môcť prizrieť e, na vzťah medzi um, pracovnými hodinami a ďalšími aspektmi. Ďakujem veľmi pekne a otváram diskusiu. A teraz už e, dozdávam slovo Terim Reinkemu, ktorý bol prvý, pani Stein. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujeme za veľmi zaujímavú prezentáciu. Je veľmi dôležité, že my ako výbor pre zamestnanosť diskutujeme o tejto téme. Dovolte zo pár otázok. Poprvé, v súvislosti s mapou, ktorú ste nám ukazovali, pokiaľ ide o využitie optautu, podľa mňa je veľmi zaujímavé, že tá mapa je pomerne farebná. Urobili ste si výskum, pokiaľ ide o využitie optautu v súvislosti so sociálnymi modelmi v krajinách. Ja som mala pocit, že nevnímam tam nejaký vzťah, ale možno, že by ste nám mohli k tomu niečo povedať. A ešte ak snáď máte nejaké politické závery, ktoré by sme, ko ktorým by sme mohli, e, pri, ko ktorým e, by sme sa mohli dopracovať na základe diskusie v krajinách o tejto téme. Pokiaľ ide o Španielsko a Českú republiku, povedali ste, že prebiehajú práve prechodné obdobia. Zisťovali ste, aké stratégie sa uplatňujú, najmä v súvislosti so zdravotníctvom a ako či majú úspech tieto stratégie a ktoré stratégie fungovali v iných krajinách pri uplatňovaní smernice. Potom, pokiaľ ide o odvetvové zmluvy, povedali ste, že zdravotníctvo je sektorom, ktorý je často vyňatý v krajinách, kde sa obmedzenie využíva opt-out. Možno, že sú aj iné sektory, a ako sa to rieši? Sú vo väčšine týchto krajín odvetvové zmluvy, akým spôsobom to vy vidíte? A posledná otázka, keďže zdravotníctvo je jedno z najrelevantnejších sektorov, vyhodnocovali ste to z rodovej stránky, ako ženy, zamestnankyne, um, ako oni môžu byť ovplyvnené optautom, Vieme, že v zdravotníctve pracuje veľa žien a možno by sme sa mohli podrobnejšie pozrieť, ako to má vplyv oddelenie na obe pohlavia. Ďakujem pani Steinruck. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne za dobré informácie, ktoré sú dôležité aj pre našu ďalšiu diskusiu tu na výbore. Ja najskôr, e, a to vôbec nesúvisí s vašimi informáciami, ale chcem položiť otázku, do akej miery najskôr tá existujúca smernica a tie rozsudky súdneho dvora v členských štátoch sú implementované skôr ako sa budeme zaoberať e, nejakou ďaleko siahlejšou alebo rozsiahlejšou smernicou o pracovnom čase v Európskej únii. Vy ste hovorili o dôsledkoch dlhšej pracovnej doby na skupiny osôb, ale keď sa pozrieme na odvetvie medicíny, tak samozrejme aj na spotrebiteľov, na spotrebiteľov ste sa zamerali. Máme tam z vášho pohľadu dostatočne pokryté legislatívne tú, tú, tú, tú, tú krytie všetky alebo potrebu ochrany pacienti, napríklad e, alebo lekári, keď sú situácie, že pracujú 42 hodín v kuse, ťažko by som sa ja chcel v takej situácii položiť na operačný stôl. A to isté sa týka aj iných e, skupín osôb alebo zamestnaní, ktorým zverujeme, ktorým sa zverujeme v mnohých situáciách. Čiže je tu veľa nezodpovedaných otázok na jednej strane je tu využitie toho optautu. Z môjho pohľadu čisto hospodárske a ekonomické aspekty sú tu na jednej strane. Sú podľa vás ešte aj nejaké iné aspekty, ktoré tu treba riešiť. Potom ste povedali, že máme veľmi rozdielne využitie optautu. Sú nejaké informácie, nejaké podklady o nedodržiavaní článku 22.1. To znamená, ten, tie východiskové predpoklady, že treba e, dať e, vedieť zamestnávateľovi, e, treba upovedomiť o takéto veci, ako sa k tomu stávajú členské štáty, ako to riešia. Pani Hantke už položila nejaké otázky. A nakoniec, domnievate sa, že opt-out v rámci ktorého sa používajú nejaké príliš dlhé pracovné doby, či nie je v rozpore so chartou základných práv Európskej únie. Ďakujem, pán Bašie. Ďakujem za prácu, ktorú ste vykonali, pokiaľ ide o opt-out pri uplatňovaní smernice. Ja by som povedal, že zistenia vašej správy ma neprekvapili a neprekvapili členom mojej skupiny. Už od začiatku bolo jasné, že nejde o oblasť, kde legislatíva na európskej úrovni by bola realizovateľná, praktická či želateľná zo strany členských štátov. Videli sme to v mnohých členských štátoch, ktoré získali opt-out po jeho schválení. Dnes sme sa dozvedeli, že aj v tých 12 členských štátoch, ktoré plne uplatňujú smernicu, najmenej polovica závažných najmä polovica ju neuplatňuje. Okrem toho, v členských štátoch e, už uplynuli dočasné výnimky a tie nedokázali začať uplatňovať e, ustanovenia v Rakúsku, kde nie je optal. Pracovníci nie sú spokojní so svojimi pracovnými podmienkami. Ak sa pozrieme na graf, ktorý sa týka e, tých 48 hodín počas týždňa, tak to nebolo v členských štátoch, kde sa využíval všeobecný opt-out. A tam, tam vidíme väčší počet pracovníkov, ktorí na tento limit pracuje. Myslím si, že závery, ktoré môžeme vygenerovať, sú veľmi jasné. Existuje celé spektrum odvetví na kontinente a ich, eh, a ich koncentrácia sa rôzni v členských štátoch. My vnímame ťažkosti Mm, pri uplatňovaní tejto veľmi zlej smernice, veľmi zle nakoncipovanej smernice, um, vnímame to tak, že to nie je realizovateľné. By ste, nesúhlasili by ste s tým, že legislatíva v tejto oblasti by bola lepšie ponechaná v rukách členských štátov, aby si ju oni tvorili? Ďakujem. Pán Mata. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Vašim dokumentom sa koncentrujete aj na dosah na zdravie pracovníkov. Ja chcem pripomenúť, jednu záležitosť. Prednedávnom v spoločnosti, kde som pracoval, boli kolegovia, ktorí boli pripravení pracovať viac, viac a viac. Ak by im to bolo umožnené, pracovali by 24 hodín, nie preto, že by milovali svoju prácu, ale skrátka potrebovali peniaze. Ľudia prichádzajú o život, pretože potrebujú si zarobiť na živobytie. A tam treba byť naozaj veľmi op- opatrní. Áno, ja viem, že niekomu je to niekedy možno, možno nejak bagatelizujú to zdravie pracovníkov. Ja viem, že teda vy ste veľmi jasne nailustrovali, že tam, kde sa využíva klauzula opt-out, tak, najlepš- tak nie, nie je samozrejme, že by bola aj dobrá produktivita. Neexistuje korelácia medzi pracovným časom a konkurencieschopnosť a produktivitou a ja môžem potvrdiť takéto niečo, pretože ja píšem správu, pokiaľ ide o budúcnosť európskeho priemyslu. Ja som navštívil 8 rozličných členských štátov a niektorí mi možno neveria, ale priemyselné odvetvia, ktoré majú najmenej pracovného času sú najefektívnejšími. Mám na mysli isté nemecké, francúzske, španielské, belgické spoločnosti. A Dôvodom je to, že jednoducho investovali veľa do, mm, produkčných, do, do, do výrobných nástrojov, investovali do dobrých pracovných podmietok a zamestnanec, o ktorého sa starajú, má dobré pracovné podmienky, je pracovníkom, ktorý bude oveľa produktívnejším. Čiže buďme opatrní, e, preukážte. E, ja e, bohužiaľ som bol chorý musel som ísť do nemocnice vo Francúzsku a zdravotníctvo vo Francúzsku je také, že skutočne pracujú, majú dlhé, dlhé pracovné dni, ale môžem vás ubezpečiť, ak v nedelu večer o 11.00 prídete na e, pohotovosť nie, že by ste nechceli byť tým, ktorým lekárom ošetrený, pretože nie je kompetentný, ale pretože je možno úplne vyčerpaný. Takže dávajte si pozor, pokiaľ ide o zdravie pracovníkov. Neexistuje korelácia medzi um, dlhšími pracovnými hodinami a zvýšenou produktivitou a konkurencieschopnosťou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Suber. Obrigada. Um, ehm, the... Ďakujem. Chcela by som informovať výbor, že GUE NOGE sa k tejto otázke nedávno zišli. Zorganizovali sme diskusiu, nie sme si ale istí, aká bude budúcnosť súčasnej smernice. Ak zvážime informácie, ktoré sú k dispozícii, sme dospeli k záveru, že Súčasne platná, v súčasnosti platná smernica má, obsahuje isté podmienky, ktoré podkopávajú zdravie E, pracovníkov a e, pracovné podmienky. Máme 48 hodinové obdobie. Mm, myslíme si, že prax optautu bude slúžiť len ďalšiemu ďalšiemu zasahovaniu do pracovného času. Sú tam isté rizika a ešte navyše opätovne umožňujeme výnimky a pravidlá bezpečnosti pri práci e, sú naozaj také potom, aké sú. Princíp kolektívneho vyjednávania by sa mal zachovať. Ide o to, že by sa mali upravovať isté výnimky v rámci každého sektora. Na to to bolo vytvorené a preto sa vyjednávanie využíva Takýmto spôsobom majú pracovníci lepšiu vyjednávaciu pozíciu. Naozaj si nemyslíme, že treba ísť nad rámec kolektívneho vyjednávania. Ešte tu zaznela jedna myšlienka. Máme celý rad návrhov v súčasnosti, kde sa hovorí o e, redukcii pracovného času, zatiaľ čo by sme si zachovali ten istý plat, ten istý počet pracovných miest, ale to takýmto spôsobom by sa mala znížiť, znížiť zamestnanosť, pardon, nezamestnanosť. Čiže bude, budú platiť ďalšie výnimky. Nemám tie číselné údaje v rukách, ale takéto výnimky môžu viesť k zhoršovaniu súčasnej úrovne nezamestnanosti. My by sme radi znížili pracovný čas nielen z praktických dôvodov, ale aj preto, pretože z historického pohľadu pracovníci uh, Ehm, mali menej pracovného času, respektíve ehm, počet pracovných hodín viedol k tomu, že mali menej voľného času a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne pani podpredsednička Sloviecka. Ďakujem bardzo pani przewodnicząca. E, Ďakujem pekne pani predsedajúca. Ja by som sa chcela spýtať, že či ste takisto aj analyzovali e, do akej miery alebo sa využíva opt-out v prípade odborových e, doho, zmluv, kolektívnych zmluv a čo z toho vyplýva a možno ste tiež e, sa venovali otázke slabých stránok e, tejto smernice, že sú ešte niektoré veci v tejto smernici, ktoré poukazujú na to, že ak sú osobitné znaky aj tejto smernice. Ďakujem za otázky, ktoré ste položili a teraz dúfam, že pán Gabrita môže krátko zareagovať. Ďakujem. Som rád, že som dostal toľko otázok, pretože, pretože to vlastne svedčí aj o záujme o túto tému a o jej dôležitosti pre politickú diskusiu. Ak začneme otázkou ohľadne mapy, ak sa pozrieme na jednotlivé sociálne modely, aby som bol úprimný, uh, my sa chceme pozrieť na systémy priemyselných vzťahov, pretože tam ide aj o kolektívne vyjednávanie a o to, ako teda môžu byť pracovníci chránení z kolektívneho pohľadu. Takže úloha kolektívneho vyjednávania bude takisto predmetom nášho záujmy, ale na, pravdepodobne najprv pristúpime k tejto téme. Je to čas našej expertízy a to, čo hovoríte, je tiež dobrá myšlienka a e, systémy sociálneho blahobytu sú tiež e, dobrými, dobrým nám to. Možno, že to nebude možné v prípade tejto správy, ale zaznamenávame si to a bude to určite na našom zozname ďalších krokov, respektíve toho, čo budeme robiť do budúcna. Česko a Španielsko, eh, pokiaľ ide o situáciu v týchto krajinách, stratégie, vďaka ktorým by sa dala riešiť situácia, pokiaľ ide o, vy, o, o uplynutie ustanovení, o vypršanie ustanovení. Pri Španielsku tam informácie nemáme dosiaľ. Mm, možno, že sa spýtam našich kolegov v Španielsku, či niečo majú, ale pokiaľ ide o Česko, čo vieme, vieme, že, e, dlhé, že dlhý pracovný čas pokračuje v praxi, aj ak nelegálnym spôsobom. Čiže pokiaľ vieme, ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo práce, práce sú, sú, si sú e, v situácie vedomí, ale ide o to, že hoci, hoci je to nelegálne, ľudia stále pracujú na čas, čiže uh, Mm, lekári, zdravotné sestry, všetci mm, pracujú viac hodín. Ďalej, sektoriálne dohody, či sú ďalšie sektory, nuž, väčšina sektorov, o ktorých som hovoril, e, sú vlastne v rámci zdravotníctva. Ďalej ide o prvú pomoc, respektíve teda pohotovosť, respektíve um, tá pracovný čas, kedy ste na rezerve alebo k dispozícii na zavolanie. Napríklad e, požiarníci sú zvyčajne pokrytí takýmito situáciami, alebo e, pohotovostní e, lekári a tak ďalej. Rodová analýza, vynikajúci námet, ak máme zdroja a priestor na to, určite dáme na zoznam do budúcna, pretože my sa snažíme samozrejme zapracovať rodové hľadisko. Určite ani táto téma nie je výnimkou. Uvidíme, či sa nám podarí, či budeme môcť aj v tejto téme pracovať s týmto aspektom. Aj, aj ak by sa nám nepodarilo ho rozpracovať úplne v tejto téme. E, realizácia, implementácia, otázka, či či ide o stále uplatňovanie smernice. E, túto úlohu my nemáme, to je úloha Európskej komisie. Smernica ako taká obsahuje ustanovenia, kde sa hovorí, že komisia je zodpovedná za poskytnutie rade a e, parlamentu pravidelnej správy uplatňovaní ja by som preto navrhol, ja viem, že komisia na teraz e, vykonáva dve štúdie práve ohľadne realizácie smernice. Vyčkajme si, uvidíme, aké budú výsledky uvedených štúdií. E, efekt využitia opt-out e, opt-outu v zdravotníctve na pacientoch. Áno, dôležitá otázka záleží od toho, do akej miery, eh, či chceme pokračovať v situácii v tých 12 krajinách, kde teda mm, zdravotníci môžu, môžu eh, pracovať eh, maximálny počet hodín v rámci týždňa. Nemali by sme zabúdať, že smernica nie je len o pracovnom čase, je to aj o bezpečnosti pri práci um, ehm, o dobrých pracovných podmienkach a tam môžeme zahrnúť aj dôsledky pre klientov a pacientov. Ja plne súhlasím s tým. Upozorním vás na to, že existuje dôkaz, že mladí lekári, pretože ste na samotnom začiatku svojej kariéry, chcú pracovať viacero, viac hodín, pretože chcú získať rýchlo skúsenosti a chcú viac aj zarobiť, pretože mzdy na začiatku kariéry sú nízke. Je tam individuálna ochota robiť viac. Otázka zostáva, kto ich chráni pred nimi samými v tom zmysle, aby, aby sme sa vyhli situáciami, kedy budú pracovať príliš veľa hodín. Aj tak stojí otázka. To je, to je to je medzi mm, zamestnávateľom a um, zamestnancom. Tí sociálni partnery nie sú práve v takýchto záležitostiach zapojení. Um, údaje o nedodržiavaní. Ja si želám, aby som mal takéto údaje k dispozícii. Každý by si želal mať takéto údaje k dispozícii. Aj komisia, je to jedna z najdôležitejších otázok aby sme sa prizreli na to, ako to vyzerá, praxi. Na, z, našo, z našho pohľadu je to také, je situácia taká, že um, sa uplatňujú ustanovenia, alebo teda nevieme naozaj, ako sa ustanovenia uplatňujú v praxi. Um, ďalej, čo by sa dalo urobiť? Hodno, vyhodnotenie práce hodnotenie povýšenia, či je vytváraný tlak na pracovníkov, či chcú oni vykonávať alebo pracovať viac hodín, či za to dostanú uznanie, mm, či je to ekonomické. Môže to byť, ale ten bezprostredný faktor je možno uznanie zo strany nadriadeného, možno chcú byť povýšení, neviem. Potom porušenie charty, no neviem, obávam sa, že mm, možno, že radšej nebudem pripomienkovať túto oblasť. EU e legislatíva, či by legislatíva nemala byť ponechaná v rukách členských štátov. Mm Mm, v zásade článok opt-outu umožňuje to, e, aby sa členské štáty rozhodli, či budú uplatňovať alebo nie. Keď e, bola smernica schválená, keď vstúpila do platnosti, členské štáty mali informovať komisiu o svojich zámeroch. Aj tak urobili a potom, ako sa realizuje na národnej úrovni, opätovne problém tkvie v praxi, či či, či sa skutočne uplatňuje zo strany zamestnancov a zamestnávateľov e, v tom je tá otázka. Vzťah, medzi, vzťah s konkurencieschopnosťou, to sme neriešili a aby som bol úprimný, mm, držíme sa toho, o čom je smernica. Je to o organizácii pracovného času v zmysle princípu zdravia a bezpečnosti pri práci. Mm, Samozrejme, je to mm, legitimná otázka, ale možno to bude predmetom ďalšej štúdie. Treba riešiť aj dosah, dosah na kvalitu služieb, pretože ak sa zníži produktivita dlhšími pracovnými hodinami, to sa samozrejme môže odraziť aj na kvalite služieb. Preto, pre, preto je tu ten príklad z podniku, o ktorých ste vy povedal, o, o ktorých ste vy uviedli. Mnohé, mnohé sú krajiny, kde sú sektorové mm, kolektívne zmluvy, kde sa povie, aký je počet hodín a čiže nie, a, a predsa v ich sektoroch napríklad sa pracuje najviac, takže neviem, aký je ten vzťah, ale lekári vo Francúzsku, to je zaujímavý prípad, nie je to len vo Francúzsku, je to samozrejme, vyskytuje sa to aj v Spojenom kráľovstve, v, sú prípady v Českej republike, v Írsku, súčas, prebieha k tomu diskusia v súčasnosti, určite, určite to nie je len vo Francúzsku, e, kde sa vyskytuje problém s lekármi, ktorí pracujú viac hodín. Nuž a ešte na záver sa pozerám, či som niečo nevynechal. Úloha kolektívneho vyjednávania o ktorej hovorila Ineš, e, moja krajanka. Ide o niečo, e, čo si všímame, ale to rieši článok 18 smernice. Tam sa hovorí, Cestou kolektívnych zmluv môžu soci- sa môžu sociálni partneri dohodnúť, že sa odklonia od smernice, ale nie pokiaľ ide o maximálny pracovný týždeň. Teda. Ide o maximálnu dĺžku oddychu, um, platenej dovolenky ročne, ale nejde o e, počtu hodín týždenne maximálny. Pokiaľ ide o iné aspekty, uh, Um, určite kolektívne vyjednávanie vplyv a dôležitosť má, ale pokiaľ ide o individuálny opt-out, maximálny pracovný týždeň, to je na jednotlivcovi. ide len o to, že e, napíše pracovník, že som, že som ochotný pracovať istý počet hodín a tak ďalej. Keď teda máte takéto individuálne optauty, ak sa nemýlim, pretože nemám e, také silné právnické informácie. Tie individuálne optauty sú buď e, tak, pramenia teda buď zo smernice samotnej, alebo z tých centrálnych dohôd, alebo dokonca dohôd alebo zmluv na úrovni spoločnosti. Povedia, že nebudeme robiť e, v súlade s tým diktovaným pracovným týždňom, budem robiť viac. Čiže sociálni partnery vypadávajú z tejto rovnice, ak to môžem takto jednoducho povedať. Myslím, že som väčšinu pokryl. Thank you very much. Ďakujem pekne. Myslím si, že tým sme vlastne dostali odpovede na otázky. Chce ešte komisia niečo doplniť? Úplne ku koncu. Of our meeting? No. E, nie. Myslím, že to bolo celkom zrejmé že to je ešte stále e, taká vášnivá debata politická ohľadom tejto smernice. Bolo zaujímavé vypočuť si o znalostiach, aké sú tie znalosti a poznatky Eurofond, aké sú tie číselné údaje a ja som si istá, že sa vrátime k tomuto bodu na našom výbore v nadchádzajúcich rokoch. To znamená, že sme sa dostali na koniec našej schôdze. Najbližšia schôdza e, bude 7. mája tu v Bruseli. E, ďakujem pekne za dnešok a pani predsednička ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie a ktorí nám poskytli nové informácie. Ďakujem.